ya, eh, Ocampo.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 Colleghi, Prejdeme k verejnému vypočutiu na tému úloha EÚ v zablokovaných konfliktoch. S prihliadnutím na Južný Kaukaz a Podnestersko. Konflikt v Gruzínsku v auguste 2008 ovplyvnil celú situáciu na Južnom Kaukaze. Európska únia sa zmobilizovala e, najprv cez vyrokovania rokovania a potom cez e, vytvorenie monitorovacej skupiny Teraz by sme sa mali zamyslieť na tzv. Eh, zablokovanými konfliktom, ktorí môžu kedykoľvek eh, sa pretaviť do ozajstných vojenských konfliktoch eh, a nájsť pre ne vhodné riešenia. Mám tu teraz oznámenie z roku 2004, kde komisia zdôrazňovala, že v jeho susedstve Európska únia nemôže sa obmedziť len na hospodárske a politické sféry, ale tiež musí sa snažiť zabezpečiť stabilitu, predchádzať konfliktom a riadiť krízy pri svojich dverách. Táto pozícia bola zoplakovaná v pražskej pozícii 2009. Minulý rok iniciatíva o východné partnerstvo vstúpila do platnosti, vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, takisto bol zvolený Eh, vysoký predstaviteľ pre zahraničnú politiku. A teraz sa zamýšľame nad tým, akú úlohu môže Európska únia zohrievať v riešení eh, takýchto zablokovaných konfliktoch. Eh, vzťah Európskej komisie, alebo teda správu, ktoré rozhodla Európska komisia schváliť, pokiaľ ide o stratégiu v Južnom Kaukaze, je práve plodom práce tejto úvahy. Projekt správy pána Kirilova zdôrazňuje potrebu Európskej únie rozvíjať eh, koherentnú stratégiu, ktorá by vytvorila rámec a takisto koordinovala eh, vzťahy a teda situáciu v tomto regiónoch. Mala by byť efektívna a takisto by mala dosiahnuť eh, svoj cieľ. Dnešné vypočutie by malo poskytnúť rámec pre diskusiu takisto aj pre predstavenie správy e, tohto spravodajcu. Takže pre mňa je veľkým potešením teraz privítať dnes popoludní našich e, odborníkov, pani doktorku Sabin Fischer, pani doktorku Sabin Freiser Kuneš a doktora Jonathana Coena. Vítajte. Po príspevku koch odovzdám slovo kolegyňam, pánovi Evgeniovi Kirilovi, aby mohol predložiť návrh správy stratégie EÚ pre Južný Kaukaz eh, v jeho prvom čítaní. Chcem poďakovať teda za to, že ste všetci prišli a chcem vás poprosiť, aby ste obmedzili vaše príspevky na 10 minút približne takým spôsobom, aby sme mohli potom pristúpiť k adekvátnej diskusii. Ďakujem veľmi pekne a teraz odozdávam vám slovo. Nech sa páči. The hm? hm? hm? one. Thank you very much and also thank you. Ďakujem pekne a ďakujem aj výboru AFET za to, že ma pozvali na túto prezentáciu v tomto vypočutí. E, požiadali ma, aby som sa sústreďovala na politiku Európskej únie a riešenie konfliktov v postsovietských krajinách. Ale keď hovoríme dnes o Južnom Kaukaze, budem sa sústreďovať e, predovšetkým na nedoriešené konflikty na Južnom Kaukaze nájdete aj eh, v PowerPointovej prezentácii, ktorú som eh, rozdala niekoľko bodov k Podnestersku, ale ja sa nebudem na to sústredovať vo svojej prezentácii. Nebudem hovoriť ani o nástrojoch EÚ, eh, e pretože mám iba 10 minút a zabralo by to príliš veľa času. Myslím si, že je jasné, že zapájanie Európskej únie do riešenia konfliktov v širšom zmysle v tomto regióne e, sa neustále zvyšuje za posledných 7 rokov. A teraz by som sa sústreďovala skôr na tie výsledky a, a problémy tejto politiky na Južnom Kaukaze. Najskôr niekoľko slov k pozitívnym výsledkom zapájanie Európskej únie sa zvyšuje od roku 2003 od vymenovania e, mimoriadného spolnomocnenca Európskej únie pre Južný Kaukaz. A vo všeobecnosti môžeme povedať, že Európska únia naozaj sa jej podarilo prehlbiť bilaterálne vzťahy s troma republikami na Južnom Kaukaze, keďže zapájanie Európskej únie je obmedzené v konflikte v Náhornom Karabachu, tak vyhodnocovanie e, pozitívnych a negatívnych výsledkov e, konfliktu sa bude sústredovať predovšetkým na Gruzínsko. V Gruzínsku, ako iste viete, Európska únia e, po rusko-gruzinskej vojne v auguste 2008 Európska únia sa tam začala angažovať ako kľúčový aktér v riešení toho konfliktu a chcela ukončiť túto vojnu v auguste 2008 a rozmiestnila niekoľko nástrojov na to, aby predišla eskalácii tohto konfliktu. Nebudem hovoriť k tomuto nič ďalšie, ale v mojej prezentácii je strana, ktorá sa venuje práve tejto otázke. Čo sa týka negatívnych eh, výsledkov, eh, musíme uznať, že Európska únia, rovnako ako ostatní aktéry na medzinárodnej úrovni, eh, nebola schopná zabrániť vypoknutiu vojny v auguste 2008 napriek intenzívnemu zapájaniu sa v predchádzajúcich rokoch a napriek eh, diplomatickému úsiliu pred eh, augustom 2008 po vojne Európska únia nebola schopná prinútiť Rusko dodržať v plnej miere prímerie. Taktiež sa nepodarilo zabrániť eh, vytvoreniu nového, novej situácie v Gruzinsku. Európska únia nedokáže v plnej miere uplatňovať svoj mandát, či nemá e, prístup do Južného Osecka. E, ženevské dohovory boli dosť e, voľným rámcom a nie je celkom isté, či sa zaznamená nejaký pokrok, aj keď je potrebné uznať, že tie existujúce formáty, ktoré boli predtým, tiež neboli veľmi úspešné, teda je to v podstate ešte otázne, ako dopadnú tieto ženevské dohovory. V podstate Európska únia sa nemôže nejakým spôsobom zapájať do, do situácie v Hornom Charabachu, teda k tomuto je ťažké sa vyjadrovať. Zapájanie Európskej únie v Gruzinsku je čoraz intenzívnejšie, ale napriek e, úsiliu je dosť e, zraniteľná táto prítomnosť Európskej únie a vojna v auguste 2008 e, skomplikovala situáciu v Gruzinsku a to má priamy vplyv aj na politiku Európskej únie v tomto smere. Teraz by som rada prešla k prekážkam, teda od prekážok k úspešným politickým riešeniam na Južnom Kaukaze. Považujeme štyri hlavné faktory alebo dilemy, ktoré dominujú úspešnej politike Európskej únie v tomto regióne. Poprvé, je tam istá dilema medzi prístupom, ktorý je orientovaný skôr na rozvoj a ďalej dimenziou, ktorá je zameraná na etnickú, etnicko-politickú identitu. Z dlhodobého hľadiska Európska únia voči republikám na Južnom Kaukaze sa únia sústredie predovšetkým na politické a hospodárske možnosti rozvoja ako formy riešenia tohto konfliktu. vychádza sa z toho, že prerod týchto krajín na stabilné demokracie a prosperujúce hospodárstva by podporilo aj vytváranie dôvery a zmierovaciu atmosféru a, a napokon by došlo aj k vyriešeniu konfliktu voči v súvislosti s problémovými oblastiami a vyriešilo by to aj akékoľvek ďalšie konflikty na Južnom Kaukaze, tam, kde dominujú e, zmiešané osídlenia a sú tam relatívne nejasné hranice medzi etnickými spoločenstvami. Ak však sú jasné hranice, tak separatistické územie a príslušný štát tak ako je to napríklad v Abcházsku a v Nahornom Karabachu. Zdá sa, že e, to nepomáha k pozitívnemu vývoju. Práve naopak, jednostranný hospodársky rozvoj práve prehlbuje e, ten, e, tú priepasť medzi jednotlivými etnickými skupinami. Je potrebné ešte spomenúť jednu skutočnosť, keďže ani európska susedská politika, ani východné partnerstvo neponúkajú Eh, vyhliadky na členstvo pre Gruzinsko. Európska únia má dosť obmedzené možnosti podporovať domáci vývoj v politike v Gruzinsku a taktiež aplikovať, učenia aplikovať eh, splnenie podmienok. Európska únia nie je schopná ovplyvňovať eh, zapájanie, politické a zapájanie tretich krajín, Ruska a Arménska v tomto prípade. Ja by som však chcela zdôrazniť, že tým, že sa bude aplikovať iba politika zameraná na rozvoj, Európska únia v podstate podcenila etnopolitickú e, dimenziu a v niektorých prípadoch ju úplne odstránila a zhoršila. Pokiaľ ide o bilaterálne vzťahy a proti vyjednávaniu a vytváraniu dôvery pri procesoch riešenia konfliktov na Južnom Kaukaze sa postupuje formou bilaterálnych rozhovorov a to v podstate znižuje schopnosť Európskej únie pôsobiť ako vyjednávač v týchto konfliktoch. Myslím si, že táto dilema bola najhmatateľnejšia v prípade Gruzínska, kde po e, revolúcii nová vláda Sarkašviliho veľmi aktívne lobovala za silnejšiu angažovanosť Európskej únie v riešení konfliktov ako súčasť celkovej stratégie transatlantickej integrácie, vstupu do NATO a tak ďalej. Mm, toto sa skombinovalo aj s nacionalistickým postojom k neuznaným územiam. A v takejto situácii Európska únia sa stala skôr spojencom gruzinskej vlády, vnímali ju takto politickí aktivisti v Abcházsku napríklad. A to znižovalo schopnosť Európskej únie vyjednávať a riešiť tento konflikt konštruktívne. Bez konfliktu v Nahornom Karabachu Európska únia je v podstate ako medzi dvoma mlinskými kameni, pretože v rámci politiky susedstva a východného partnerstva sa snaží podporovať partnerské vzťahy medzi aj Arménskom, aj Azerbajdžanom. Teda tieto Dva štáty sú v podstate v situácii vojny pre Európsku úniu je veľmi ťažké zaujať nejaké jednoznačné stanovisko v tomto riešení konfliktu. Mm, po tretie, pokiaľ ide o očakávania a dojmy e, krajín, ktoré sú ovplyvnené týmto konfliktom, tu je dôležité uviezť, že politika Európskej únie v riešení konfliktov v tomto regióne sa vždy e, orientovala skôr na reakcie a nie na e, činy a veľmi e, závisí od reakcií tej ktorej krajiny. Je tam obrovský rozdiel medzi konfliktom v Gruzinsku a v Nahornom, Nahornom Karabachu, tak ako som už uviedla. A Gruzinská vláda po revolúcii bola veľmi otvorená za sa Európskej únie, zatiaľ čo ani Arménsko, ani Azerbajdžan Mm, nepreukázali nejaký veľký záujem o zapájanie Európskej únie do ich diania, pretože tento formát je dosť výhodný a strategické partnerstvo s Ruskom posilňuje eh, pozíciu Európskej únie v rokovaní. Azerbajdžan eh, má isté obavy, že silnejšie zapájanie sa Európskej únie a lepšie prepojenie e, medzi zastupcami Európskej únie a miestnymi orgánmi v Národnom Karabachu by poskytlo tomuto subjektu medzinárodné uznanie a to by v konečnom dôsledku bolo na úkor Azerbajdžanu. Vo všeobecnosti možno povedať, že existuje nedostatok e, záujmu o to, aby Európska únia zohrávala výraznejšiu úlohu, ale tento nedostatok záujmu pochádza aj z, zo všeobecnejšieho vnímania konfliktov a vzťahov medzi krajinami v tomto regióne. Ešte stále to veľmi ovplyvňuje geopolitické zmýšľanie a toto zmýšľanie nezapadá celkom k, do celého systému vnímania Európskej únie a postmoderného chápania otázok bezpečnosti. No a ešte posledná vec. Je tu nedostatok eh, mm, ucelenosti v stratégii Európskej únie. Podľa mňa celú situáciu zhoršuje ešte to, že Európska únia nemá eh, konkrétnu stratégiu pre svoju politiku v riešení tých konfliktov v tomto regióne, a to z troch regiónov, e, z, z troch dôvodov hlavne, pretože táto spolupráca zástupcov Európskej únie v tomto regióne nefunguje vždy e, hladko. Myslím si, že Gruzinsko e, je veľmi zaplavené zástupcami Európskej únie, to dokazuje. Po druhé, ešte stále je rozdelenie v názoroch medzi členskými štátmi v tom, na čo sa má politika Európskej únie sústredovať viac, či na juh alebo na východ. A po tretie, a to je najdôležitejšie, ešte stále je veľká rozdielnosť medzi členskými štátmi v tom, aké vzťahy sa majú državať s Ruskom. A aj to sa veľmi jasne prejavilo v prípade Gruzínska, pretože tieto dva konflikty za posledných niekoľko rokov sa postupne stali priamou konfrontáciou medzi Gruzinskom a Ruskom a to ako by paralizovalo Európsku úniu a zabránilo únii konať v tomto smere. Teda vychádzajúc z tejto analýzy by som rada teraz uviedla eh, tri pripomienky k budúcnosti politiky Európskej únie v riešení konfliktov v tomto regióne. Myslím si, že Európska únia sa musí zamyslieť nad svojim prístupom orientovaným na rozvoj. Rozvoj krajiny môže byť dôležitý v niektorých konfliktoch, ale e, nepomôže priniesť želané výsledky v iných krajinách a vyhodnocovanie Európskej únie toho, ktorého konfliktu by malo zohľadňovať e, etnopolitickú dimenziu a tiež dimenziu identity v tomto konflikte a obsiahnuť aj tieto aspekty vo vývoji svojej stratégie. Po, po druhé, domnievam sa, že Európska únia si musí uvedomiť obmedzenia svojho bilaterálneho prístupu riešenie týchto konfliktov. Eh, Európska únia má záujem eh, o dobré vzťahy s týmito krajinami a s celým týmto regiónom. Tento eh, prístup zrejme sa mu nedá predísť, ale myslím si, že Európska únia by mala mať v rezerve nástroje, ktoré by jej umožnili aktívne zapájať aj ďalšie strany do tohto konfliktu. Myslím si, že práve občianská spoločnosť, k tomu sa vyjadri Jonathan, práve občianská spoločnosť v tomto môže zohrávať dôležitú úlohu. Ešte by som rada na tomto mieste spomenula, že zapájanie sa bez uznania krajiny, to niektorí e, podporujú. Myslím si, že to je práve krok týmto smerom a to e, by mala Európska únia viac podporovať. No a po tretie, myslím si, že v procese po implementácii Lisabonskej zmluvy mm, musíme sa zraďovať na harmonizáciu jednotlivých nástrojov Európskej únie, ktoré sa aplikujú na Južnom Kaukaze operácie ehm, medzi radou a komisiou e, cez e, vysokú predstaviteľku a cez diplomatickú službu. Tie výhľadky sú veľmi slubné v tomto smere. Na druhej strane však e, treba uznať, že bude naďalej veľmi ťažké pre Európsku úniu prekonať svoje vnútorné rozdelenia v otázkach Ruska. Tu sa členské štáty musia samé popasovať s týmto problémom. Myslím si však, že východné partnerstvo je veľmi dôležitým krokom týmto správnym smerom, pretože to podporila široká koalícia členských štátov napriek tomu rozdeleniu v otázke Ruska aj keď e, sa nezaoberá nevyriešenými konfliktami priamo, ak umožňuje dosiahnutie kompromisov v východnom partnerstve, môže sa pocitne zrkadliť e, aj na politike Európskej únie v riešení konfliktov. Ďakujem. Tisíckrát ďakujem. E, teraz pani doktorka Freiser, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne členom výboru za to, že ma pozvali, aby som eh, prezentovala Európsku úniu na Južnom Kaukaze. Ja som plánovala vám tu dať aktuálne informácie o situácii na Južnom Kaukaze v roku 2009, aby som vám dala jasný pohľad na situáciu dnešnom a chcem sa zamerať na regionálny rozmer v mojej prezentácii a na to, čo sa stalo z regionálneho hľadiska v Južnom Kaukaze. A potom poviem, že ako na tom stojí dnes Európska únia a tiež e, vám poviem e, odporúčania o tom, kde môže Európska únia dať e, prídnu hodnotu pri budovaní mieru a riešení konfliktov v tomto regióne. Odkedy Európsky parlament naposledy prijal uznesenie o Južnom Kaukaze v januári 2008, situácia v regióne sa samozrejme značne zhoršila. Nebudem hovoriť o konflikte medzi Gruzinskom a Ruskom 2008, pretože to všetci o ňom viete, ale to bol kľúčový bod zvratu, kedy tá situácia sa viacej zdestabilizovala a tým sa rozmrazil tento zmrazený konflikt v regióne. No, rok 2008 nebola jediná negatívna vec, ktorá sa stala. Od tej 2009 situácia sa nezlepšila značne. Rusko stále porušuje dohody o prímerí zo septembra a augusta 2008. A tým chcem povedať, že nestiahla svoje vojska čo do počtu alebo umiestnenia. Teraz má približne, hoci tieto čísla sú nejasné, má asi 5000 vojakov v Južnom Osecku a 5000 v Abcházku. Teda kvantitatívne e, zvýšilo značne počet vojakov, ktoré majú v neuznaných územiach, ale e, tiež kvalitatívne veľmi zmenila prítomnosť týchto vojsk, takže tam už nie je žiadna ilúzia, že fungujú v rámci medzinárodného mandátu a nie sú súčasťou hm, mierotvorných síl eh, SNČ, ale sú to eh, len ruské vojska, ktoré sú tam hm, na základe dohody, ktorá eh, bola podpísaná medzi Ruskou federáciou a Južným Osetskom a Abcháckom. Toto teda zmenilo značne tú situáciu v teréne a Okrem toho, zdá sa, že Rusko sa jasne usídľuje na dlhodobo v Južnom Osecku a Abcházku. Podpísalo do na 49 rokov a zavezalo 4 e, zrezol pol miliardy mm, dolárov na mm, tento rok pre posilnenie hraníc Abcházska a svojej prítomnosti, to znamená Rusko e, tam vybuduje e, silnú e, vojenskú základňu v Abcházsku a sú tu isté dohady, že základňa v Čamšíra na Čiernom mori raz nahradí Sevastopol ako domov černomorskej základne, eh, hoci sú tam pochybnosti, lebo Čančera nemá eh, také prístupy čo do eh, hlbokovodných morských ciest, ale to sú zatiaľ také špekulácie. Teda, že je jasné, že Rusko sa tam opevne na dlhodobo a v roku 2009 bola zavretá misia OBSE a OSN a ostalo nám tam len EUMN, ktoré zohráva pozitívnu úlohu v Grozensku No, stále nemá, alebo má veľmi obmedzený prístup e, do Abcházska a Južného Osecka. V ďalšej konfliktnej oblasti Južného Kaukazu v Náhornom Karabachu stále vidíme málo pokrokov a je tam bezpečnostná situácia, ktorá sa zhoršuje v 2009 naďalej mm, pokračovali porušenia primeria a mm, používali sa ťažšie delostrelstvo a milimety a e, stále sa používajú odstreľovači. A mm, teda táto situácia sa málo zlepšila v teréne. S takýmto ponorým popisom e, situácie v teréne chcem povedať, že nastal istý pozitívny pohyb na regionálnej úrovni. Tu by sme mm, mohli povedať, že trošku svetlo sme videli vďaka podpisu protokolu medzi Arménskom a Tureckom v 2009. Podpis týchto protokolov e, nie je vec, e, ktorá sa zrazu stala z čisté sna a je to po e, mnohých rokoch vyjednávaní, tajných vyjednávaní, ktoré sprostredkovalo Švajčiarsko. Vďaka tomu sa Turecko a Arménsko dostalo do tejto polohy a je to po 10 ročí približovania sa Turecka a Arménska, ktoré prebiehalo na úrovni občianskej spoločnosti a jednotlivých ľudí. Teda je to súčasť procesu, ktorý e, zahrnul občianskú spoločnosť vrátane Turecka, vďaka ktorému teraz e, boli podpísané tie protokoly v 2009. Tieto tri protokoly by mali urobiť tri zásadné veci. Mali by e, zriadiť diplomatické styky medzi Arménskom a Tureckom, mali by otvoriť zavretú hranicu medzi tými dvoma krajinami a mali by zriadiť bilaterálne komisie, e, vrátane komisiu o historických rozmeroch e, medzi týmito dvoma krajinami. Zajímavé je, že nič z toho by nebolo možné bez e, tichej podpory Ruska. Niektorí sú, pre, sú prekvapení vzhľadom na Eh, históriu Ruska, že Rusko podporuje približovanie Arménska a Turecka. Toto je jednak z ich vlastných ekonomických záujmov, pretože keď otvorí Turecko a Arménsko svoje hranice, môže to byť pozitívne pre ruské investície do Arménsku a tiež eh, to môže slúžiť ako dodavateľské trasy eh, na Rusku základňu Gumory v Arménsku a tiež to môže zabezpečiť otvorenie pre dopravu a obchod a tieto príležitosti pre Rusov a Turekov v regióne. Teda zaujímavé je, že e, Rusko podporuje e, tento pohyb e, približovania a zároveň za posledných pár rokov sme zaznamenali posilňovanie vzťahov medzi Tureckom a Ruskom. Rusko je najväčší obchodný partner Ruska a samozrejme pre Turecko veľká časť ich hospodárstva súvisí s cestovným ruchom a Minulý rok eh, prvýkrát eh, ruskí turisti boli najväčším počtom turistov v Turecku. Eh, samozrejme, Turecko má jasné spoločné záujmy s Ruskom, či už sú to investície do plynovodu South Stream alebo prístup do Černého mora pre mm, plynovod South Stream. Teda v zásade Turecko dáva prístup Rusku a Tiež je dohoda vybudovať spoločné konzorcium eh, pre eh, Samsung Jaihan eh, ropovod z Čierneho mora a ďalšie dohody v energetike. Zajímavé však je, že to nie je len energetika, ktoré zbližujú Rusko a Turecko. Pred dva týždňami, keď premiér Aduan mm, bol v Moskve Turecko mm, ponúklo Rusku zružiť výstupovú povinnosť medzi dvoma krajinami a tiež navrhli, že tieto dva krajiny um, budú um, mať uh, spoločné zasadnutia vlády. Teda uh, tieto krajiny, ktoré boli mnoho rokov rozdelené železnou oponou a studenou vojnou, teraz rýchlo dosiahli pokrok a spájajú sily v Južnom Kaukaze Myslím, že z hľadiska EÚ by sme to nemali vidieť ako hrozbu. EÚ by e, skôr mala hľadať spôsoby, ako využiť e, túto novú spoluprácu v regióne a jeho otvorenosť a nájsť spôsoby, ako spolupracovať pri budovaní mieru a stability. Je dosť jasné, že toto nové spojenectvo Ruska a Turecka sa bude vyvíjať dlhodobo. Je tam príliš veľa spoločných záujmov na to, aby to bolo len krátkodobé spojenectvo. No, žiaľ, za posledných pár týždňov sme zaznamenali, že turecko-arménske zbližovanie neprebieha správnym smerom. Tu vidíme, že mm, sa to zaseklo a mm, očakávali sme, že protokoly sa čoskoro pošlú do e, tureckého aj arménskeho parlamentu a že budú pozitívne podporené. Teraz sa to stále zdá viac nepravdepodobné. Retorika medzi Arménskom a Tureckom je stále horúcejšia a e, zdá e, sa jasne, že teraz Turecko si to ide alebo chce rozmyslieť a reálna politika vystupuje do popredia. Niekedy sú tvrdenia, e, že Turecko podporuje bratov držaných kvôli politickým a historickým väzbám, ale ja chcem povedať, že nie. To preto, že Turecko je chladné voči zbližovaniu s Arménskom z e, čisto ekonomických záujmov. Zaujímavé je, že Turecko a Arménsko podpísali tie protokoly v oktobri minulý rok a to ten istý deň, kedy Adžan v Rusku podpísal dohody o zasobovaní plynom a odtedy azerbajdžanský plyn ide do Ruska a tu myslím, že Turecko sa začína obávať, že kam ten plyn, na ktorom on veľmi závisí a ktorý jasne potrebuje, pre vlastné účely, kam pôjde tento plyn. A veľmi sa obáva, že už nebude dostávať svoj veľmi lacný azerbajdžanský plyn. Teraz azerbajdžanský plyn do Turecka stojí len 120 eh, US dolarov za tisíc kubíkov. Teda situácia v zbližovaní Turecka a Arménska viazne. A je to dosť e, negatívne a môže to mať tiež negatívne dopady na riešenie konfliktu v Náhornom Karabachu. E, tieto dve veci sú previazané a závisia od seba, ale jasne fungujú paralelne. A my, e, keď vidíme spomalenie v zbližovaní Turecka a Arménska, myslím, že budeme vidieť spomalenie aj v rokovaniach na Horného Karabachu. Ďalej, čo sa týka zapojenia USA, za posledných pár rokov vidíme znižovanie prítomnosti USA v tomto regióne, aj v Gruzinsku, kde zohrali veľmi aktívnu úlohu, ale aj v riešení konfliktu na, Karabachu, na Horného Karabachu. Takže, čo to znamená pre Európsku úniu dnes? Európska únia má možnosť eh, tu hrať eh, na troch rôznych úrovniach. Môže tu hrať silnú regionálnu úlohu, Zriadenie východného partnerstva minulý rok bolo veľmi pozitívne gesto regionálnej účasti a tu chcem eh, zdôrazniť multilaterálne regionálne platformy, ktoré sú veľmi dôležité pre riešenie konfliktu. EU by e mala naďalej zohrávať úlohu zvolávateľa týchto platformiem teda, že e, nie len, že ich zriadi a potom e, sa bude držať stranou a sledovať, či miestni ktorí sa toho ujmu, ale EU musí ich e, zvolať, organizovať a takisto finančne a politicky podporovať. Tiež chcem povedať, že hoci Lisabonská dohoda priniesie pravdepodobne značné zmeny, čo sa týka záujmov EÚ, je dôležité, aby EU mala osobu, ktorá môže e, zohrávať svoju úlohu na regionálnej úrovni. A tu USA zohrávali dôležitú regionálnu úrovňu a úlohu a chcem povedať, že je dôležité, aby to pokračovalo aj po tejto realizácii. Aj po OBSE, potom ako e, veľvyslanec Fasier odíde z pozície, mali by e, sa vážne e, viesť úvahy o tom, že francúzska úloha sa nahradí zastúpením EÚ. Tiež e, začneme rozmýšľať oveľa viac o tom, čo urobiť s bezpečnostným rozmerom v Náhornom Karabachu, tým, že e, podporíme buď terajšiu misiu OBS, ktorá má 5 pozorovateľov, alebo budeme rozmýšľať nad prítomnosťou EÚ USTP v Náhornom Karabachu teraz. EU musí naďalej mm, ponúkať e, ekonomické výhľady krajinám v tomto regióne. Tu na, e, sú veľmi dôležité komplexné dohody v voľnom obchode, ako aj začatie rozhovorov o dohodách o pridružení. No, je dôležité, aby využili plnú kapacitu a e, nemali by v žiadnom prípade vylčovať e, výhľady na členstvo v EÚ. Teda hovorím, že nemali e, by vyslovne otvorene im hovoriť o týchto výhľadoch, ale nemali by ich ani vylúčovať. Teda mali by tieto perspektívy v dlhodobom výhľade aj otvorené a nemali by byť zatvorené. A nakoniec na bilaterálnej úrovni EÚ má dôležitú úlohu, ktorú môže zohrať v tých neuznaných e, e, štátnych celkoch. EU e túto úlohu zohrával tradične v Abcházsku a Južnom Osecku a naďalej by to mal robiť a mm, zadefinovať svoju jasnú stratégiu angažovania sa s týmito neuznanými celkami a toto už sa deje v Južnom Osecku a Abcházsku. No EU by mala tiež rozmýšľať o tom, ako pracovať s Azerbajdžanom a Arménskom a ako pristupovať k Azerbajdžancov z Náhorného Karabachu a Armencov. Tu je dôležité, aby EU uznalo územnú celistvosť krajín v Južnom Kaukaze, ale to neznamená vylúčenie angažovanosti v problémoch e, Azerbajdžancov a Armencov v Náhornom Karabachu. No a nakoniec EU môže ponúknuť podporu rokovaní na viacerých úrovniach. Tu, ako EU to už robí, môžeme podporiť e, pokračovanie ženevských rozhovorov, ale tiež v formáte rozhovorov na Orného Karabachu tu tiež môžeme hovoriť o tom a e, rozmýšľať o tom, ako strané rokovania môžu postupovať. Takže to sú e, otázky, kde majú zájmy rôzne strany a tieto rozhovory by sa nemali zameriavať len na prácu s Azerbajdžancami a Armencami, ale tiež aj s tými, čo žijú v Karabachu. No a nakoniec e, dám slovo pánovi Koenovi. A tiež chcem povedať, že tu občianská spoločnosť e, má zohrať kľúčovú úlohu a to EU veľmi efektívne robí a EÚ rozmýšľa o tom, že bude robiť viac, nielen v Južnom Osvedsku a Abcházsku, ale tiež v Národnom Karabachu. Dôležité je, aby občianská spoločnosť e, mala záujem o dialog a o pokračovanie svojej práce pri budovaní mieru. No určite e, občianská spoločnosť má obmedzené možnosti, nemôže tam priniesť mier, ale môže tam byť prítomná. Takže keď sa uzatvárajú politické dohody, aby tam bola a podporila tento proces, ale ak e, tento um, proces e, sa e, rozbehne alebo zastaví, ako sme to videli v posledných mesiacoch, EU tam môže priniesť mier, ak zlyhajú rokovania. To je teda jedinečná úloha, ktorú môže EU zohrať. Ďakujem pekne, teraz odozávam slovo doktorovi Kojanovi. Uh, ďakujem, ďakujem za pozvanie na túto schôdzu. Rád by som eh, vo svojom príspevku na úvod eh, ponúkol niekoľko myšlienok o podstate a obsahu konfliktu, o ktorom hovoríme aj ďalej, o požiadavkách a príležitostiach na transformáciu tohto konfliktu v tomto regióne a tiež pozrieť sa na úlohu občianskej spoločnosti a snažiť sa poučiť sa eh, z úlohy Európskej únie. Nebudem hovoriť o podrobnostiach, o politike, a diania v tomto regióne. Je to veľmi komplikované dianie, ale veľmi rád odpoviem na otázky, ak by vás to zaujímalo potom. Pokiaľ ide o širší kontext tohto konfliktu, rád by som v tomto smere uviedol tri skutočnosti. Poprvé, myslím si, že je dôležité, keď hovoríme o konflikte na Južnom Kaukaze, uznať, že ide tu o tri úplne odlišné konflikty, nie sú e, rovnaké, teda neexistuje jednostranné riešenie pre všetky tri konflikty. Musíme uznať, že ich musíme sa snažiť riešiť ako oddelené problémy. E, isté, že regionálne tam sú isté prebojenia. Po druhé, ako tu už odznelo, musíme sa snažiť vzdialiť sa od toho názvu zamrznuté konflikty alebo zablokované konflikty. Tieto konflikty nikdy neboli zablokované. Vždy e, sú tam e, isté formy napätia, ktoré prebiehajú, ale ten mierový proces, proces vyjednávania pokračuje stále. A to je potrebné uznať. Proces vyjednávania v podstate stratil legitimitu v, vo všetkých troch konfliktoch e, a práve preto ho môžeme volať eh, zablokovaný proces. Gruzínsko um, ehm, si vybralo stratégiu takú, že eh, v podstate eh, prinieslo tieto konflikty na medzinárodnú úroveň. Sú tam isté rizika v snahe zmeniť tento systém konfliktov a to prispelo potom k udalostiam z augusta 2008. Týmto sa dostávam. A ehm, k otázke Ruska. Rusko zohlávalo kľúčovú úlohu vo vytvorení tohto, e, tohto konfliktu, v zachovaní tohto konfliktu okamžite po rozpade Sovietskeho zväzu. okrem toho tiež zohrávalo dôležitú úlohu v prímeri v 90. rokoch e, a taktiež v e, zapájaní. Keď sa pozrieme však na Rusko ako na krajinu, ktorá je na víne, ktorá zavodila tieto konflikty, tak nás to nikam neposunie. Musíme hľadať eh, také stratégie, ktoré by nás posunuli eh, strategicky a konštruktívne k vyriešeniu týchto eh, konfliktov, pretože vnímanie Ruska ako nepriateľa nám nejako nepomôže. Pokiaľ ide o požiadavky a príležitosti v prerode týchto konfliktov, rád by som sa teraz vyjadril k otázkam občianskej spoločnosti. Podľa mňa formálne postupy vyjednávania sú potrebné, ale nedostatočné na to, aby došlo k transformácii týchto konfliktov. My tu potrebujeme holistický prístup, ktorý by obsiahol široké politické a spoločenské zmeny a týkal by sa viacerých vrstiev spoločnosti. Jednou z kritických otázok je, že verejné vnímanie, očakávania a obavy, ktoré sú spojené s mierovým procesom, sú, by mali byť oddelené od obmedzení zapájať sa elit do tohto konfliktu bez toho, že sa budú zapájať spoločnosti, ktoré, a vrsty spoločnosti, ktoré sú zapojené do konfliktov a aby sa zlepšovalo verejné povedomie, nebudeme mať dostatok možností, aj keď rokovania budú možno danlivo efektívne. Občianská spoločnosť je v podstate iba doplnkom oficiálnych e, procesov, ale taktiež stimulom, ktorý môže prispieť k zmene postupov, ktoré nefungujú. Je tam um, tiež ich úloha v propagácii zmeny v rámci spoločnosti, ale aj v širokom spektre konfliktov tým, že menia stereotypy, znovu nadvezujú vzťahy, snažia sa zapojiť marginalizované vrsty spoločnosti do spoločnosti, e, predkladajú konkrétne návrhy, ktoré môžu zapadať do týchto procesov a tiež tým, že sa zapájajú do spoločného úsilia v transformácii a analytickom behaviorálnom a inom a vnímacom kontexte týchto konfliktov. A to môže prebehnúť viacerými spôsobmi. Ak by sme mali dostatok času, mohli by sme sa k tomu vyjadriť, teda k tomu, ako aktéry občianskej spoločnosti v rámci regiónu, ale mimo regiónu sa môžu zapájať rôznymi spôsobmi. Napríklad zapojili sa do konkrétnych formátov zapájania ľudí do diania a vytvárania vzájomnej úcty, e, zabezpečenia toku informácií v médiách, e, ďalej e, umožnenie tým ľuďom, ktorí sú postihnutí konfliktom, aby sa zapájali do riešenia tohto konfliktu, ale aj inými formami. Teda je tam mnoho možností, jednak to podporuje Európska únia, ale aj na bilaterálnej úrovni je to možné. Myslím si, že tu je dôležité, aby aktéry občianskej spoločnosti boli o mnoho aktívnejšie, aby sa angažovali v širšej miere, aby um, dokázali um, pracovať eh, za všetkých okolností, aby sa skončila tá izolácia niektorých eh, um, vrstie spoločnosti. Myslím si, že dôležitým konceptom je vytváranie dôvery v tomto regióne sa to často vníma nesprávne. Ja by som rád parafrázoval John F. Kennedyho v tom, ako by sme mali využiť opatrenia na vytváranie sebavedomia. Teda nemyslíme na to, čo môže urobiť pre nás náš oponent, ale čo my môžeme urobiť pre ňoho na to, aby sme boli um, istejší v rokovaniach a aj dôveryhodnejší. A myslím si, že to orgány v tomto regióne ešte nepochopili Okrem toho je dôležité uznať aj zapájanie občianskej spoločnosti, ktorá sa nedá oddeliť od politiky. Je vo svojej podstate politické, pretože sa týka zmeny e, politických postupov v tejto spoločnosti. Z technického pohľadu myslím si, že vzhľadom na našu súčasnú pozíciu je potrebné uznať, že e, zmena týchto konfliktov a mierový proces, e, ktorého sa ujmu občianskej spoločnosti si vyžaduje koncepčný základ a podpornú štruktúru, ktorá dosť zriedkavo je v súlade s eh, finančnými rámcami v rámci inštitúcií. Je nemožné vytvoriť mier eh, tým, že zavedieme 18-mesačný projekt. Keď sa zamyslíme nad Európskou úniou, vypočuli sme si už mnoho o nástrojoch a o postupoch Európskej únie. Ja by som eh, si dovolil tvrdiť, že Európska únia sa stala o mnoho odvážnejšou v aplikácii takej e, jemnej moci a v snahe vyriešiť e, tieto problémy. Avšak e, ak sa obmedzí iba na túto jemnú formu moci, tak sa nič nedosiahne. Je potrebné ísť nad rámec týchto fóriem zásahov. Ja sa k tomu už neskôr vyjadrím. Jednou z dilem je to, že europeizácia je stratégia na dosiahnutie konkrétneho riešenia. To je však nesprávne. Europeizácia, teda členstvo v Európskom spoločenstve, nie je cieľom, ktoré vníma obyvateľstvo týchto území ako kľúčové. E, oni majú obrovskú podporu z Ruska, napríklad v prípade Abcházska, Južného Secka a tiež z Arménska, z arménskej diaspory v prípade Karabachu. A to je dôležitejšie ako finančná podpora Európskej únie. Okrem toho sú marginalizovaní z Európy jednak svojimi stratégiami, ale aj samotnou Európou. Teda musíme tiež uznať, že vnímanie e, týchto ľudí e, je e, dvojaké. Vnímajú otázky ako napríklad uznanie Kosova, spôsob reakcie Európskej únie na vojnu v auguste 2008. To nevytvára veľkú dôveru v Európsku úniu. A to je predsa len ešte výzva pre Európsku úniu. Myslím si, že tu sa musíme sústraďovať na hlavnú oblasť a to je oblasť demokratizácie. A čo presne demokratizácia znamená? Myslím si, že inštitucionalizácia demokracie je dôležitá, ale nestačí ako protiváha k týmto násilným konfliktom priebeh čiastočne demokratických volieb v tomto regióne, v regióne, kde nefunguje systém súdnictva a nefunguje kultúra demokracie, by nemal zastrieť výzvy, ktoré sú pred nami. Propagácia demokratizácie je potrebná na to, aby sa zmiernili tie prepasti medzi obyvateľstvom. Myslím, že to obsahuje aj tie neuznané územia a to je veľkou výzvou. Stratégie izolácie za obdobie 15 rokov nepriniesli žiadne výsledky v riešení a e, nepriniesli e, zlepšenie situácie 100 tisícov ľudí, ktorí prišli o svoje domovy. Teda musíme si položiť otázku, aké iné stratégie by sme mali aplikovať na vyriešenie tohto problému. V Gruzínsku e, sa teraz aplikuje nová stratégia na propagáciu angažovanosti s Abchádskom a Južným Oseckom. E, ide tu o stratégiu deokupácie. To je východiskový bod, bod ktorý mm, ne, nepomôže e, Južnému Abcházsku Neosecku, aby sa zapájali do tohto riešenia. Často dochádza k demonizácii tohto konfliktu. Myslím si, že najmä v Abcházsku je tam riziko, že stratíme povedomie o tom, že je to veľmi komplikovaný politický proces, ale aj orgány, čo sa nám páči alebo nie, e, nie sú schopné e, tak e, reagovať. Okrem toho to škodí aj občianským spoločnostiam v tomto regióne, pretože sú otvorené obvineniam tým, že predávajú záujmy svojho subjektu, ak sa zapájajú do tohto riešenia. Uh, teda musíme sa zamyslieť nad kreatívnejším riešením týchto konfliktov. E, počuli sme už viackrát e, o zapájení, ale neuznávaní. Je dôležité, aby sme to vnímali mm, seriózne. Musíme sa však zamyslieť nad tým, čo presne znamená zapojiť sa do riešenia. Je pravda, že politickí vodcovia, najmä demokratickí, e, sú zodpovední za, za, rieš, za rozhodnutia, ale neochotná podpora vnútorných postupov, ktoré vedú k tomu, že krajiny, ktoré sú vystavené riziku e, prijatia kompromisov e, mierového konfliktu e, sa nepodaria. Tieto rizika môžu ohroziť tento proces riešenia. Myslím si, že tu občianske spoločnosti môžu zohrávať dôležitú úlohu a môžu dokázať, čo presne prinesie zmena. Európska únia sa v tomto môže poučiť. Nasledovne musí konsolidovať svoje úsilie, a to kreatívnym spôsobom. Zároveň inštitúcie Európskej únie majú politické a konceptuálne obmedzenia. Nenašli zatiaľ vhodný spôsob um, rokovať s príslušnými subjektmi. Je tam istý nátlak na štáty, ktoré porušujú ľudské práva. Je potrebné prinútiť tieto štáty, aby to napravili. Okrem toho, dochádza k porušovaniu a k prehliadaniu hodnôt a štandardov Európskej únie. Myslím si, že Európska únia si musí uvedomiť, že za celé roky e, tie účastnícke strany tohto konfliktu sa snažia presúvať zodpovednosť na, na vyriešenie tohto konfliktu k vonkajším subjektom, či už je to OSN, OECD, Európska únia alebo Rusko. Teraz Európska únia e, sa nesmie dostať do tej istej pasce ešte na záver. Poprvé, občianská spoločnosť v tomto regióne je zraniteľná a nepriniesie mier, ale zároveň myslím si, že práve úsilie aktérov občianskej spoločnosti je výzvou pre tie tabuizované oblasti a môže rozšíriť um, horizonty a zmeniť eh, obsah týchto konfliktov vytváranie akýchsi mostov medzi rozdelenými eh, spoločenstvami možno neprinesie konkrétne riešenie konfliktov, ale nepochybne eh, pomôže zlepšiť vzťahy. Riešenie konfliktov nie je monolitickou úlohou, obsahuje mnoho aktérov, ktorí musia prevziať zodpovednosť za zmenu, ktorá je potrebná v našej spoločnosti. Vlády a politici eh, musia podporovať úlohu občianskej spoločnosti a nesnažiť sa kontrolovať ich pôsobenie. A občianská spoločnosť sa musí poučiť, že musí preverovať činnosť vlády, ale spolupracovať s vládou taktiež. No a ešte na záver, myslím si, že Európa teraz čeli um, voľbe v tom, či mierový proces je zmenou, alebo či sa týka skôr stability. A problém, ktorý súvisí so stratégiou Európskej únie v tomto regióne, je, že je to reakcia na krízu a e, zameriava sa na e, dosiahnutie stability a nie na prerod, e, na zmenu. A to e, by mohlo priniesť dlhodobý mier. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne. Takže teraz prejdeme k jednotlivým otázkam, ktoré eh, vám položia naši kolegovia. Chceli sme najprv eh, vždy ponechať slovo kolegom, aby predložili vždy dve otázky a potom nechali našim rečníkom, aby odpovedali. Najprv sú zapísaní kolega Peterle a kolega Severin. Takže najprv kolega Peterle. Máte slovo. Hvala lepa e, vsem trem govorcem za Ďakujem pekne e, všetkým rečníkom. E, ďakujem za ich hodnotenie, ktoré bolo veľmi zaujímavé. Ja mám jednu otázku, ktorá je trošku provokatívna, ktorú chcem komentovať. Je pravda, že niektoré z návrhov riešení situácie zo strany Európskej únie boli dosť dobre odkomentované. Pani Fischer, aké opatrenia eh, si sa domnievate, že by bolo potrebné prijať eh, zo strany pani Ashton, ak sa bude venovať eh, tejto otázke? Teraz kolega Severin. Ďakujem za vašu prezentáciu musím položiť pár otázok. Prvá, nemyslíte si, že všetky tieto zmrazené konflikty sú v súčasťou jednej komplexnej krízy a to je postimperiálna kríza ruského štatutu v novom globálnom poriadku a keďže e, vzhľad na to táto, e, tento štatut nie je jasne vyjasnení bude ťažké, aby sa Rusko správne a vhodne zapojilo do riešenia týchto kríz. Po druhé, otázka. My sme opakovania nielen v tejto snemovne, ale aj v ďalších e, organizáciách, ako napríklad Rada Európy a OBSE, diskutujeme o potrebe a možnosti ponúknuť Južnému Kaukazu tzv. pakt e, stability Južného Kaukazu, ktorý by riešil e, otázky a problémy okrem iného aj zmrazených konfliktov a e, schopnosť e, obnoviť e, tieto postupené územia. Čo si myslíte o takéto možnosti? A ak sa dobre pamätám, aj v niekoľkých správach tohto parlamentu sme vyjadrili myšlienku potreby konferen- organizovať konferenciu o bezpečnosti Južného Kaukazu, ktorá by sa mohla tiež zabrať otázkou e, vojenskej neutrality tejto oblasti ako mm, dobré myšlienky pre vyriešenie niektorých rozporov v tomto regióne. Čo si o tom myslíte? A nakoniec ste povedali, že musíte nechať otvorené dvere mm, pre vstup týchto krajín do EÚ. Úprimne hovoriac, e, mám pochybnosti, že to je realistický výhľad. Nebolo by mm, reálnejšie ponúknuť im e, nie členstvo, ale vzor Európskej únie, ktorý by sme im mohli e, umožniť e, zriadiť v tej oblasti spoločenstvo alebo úniu juhokaukazských štátov podľa nášho vzoru a s našou podporou? Ďakujem pekne a poprosím spravodajcov, aby odpovedali na tieto otázky. Um, very briefly, Baroness Ashton, I'll leave that to my colleagues and talk... Ja um, to nechám na kolegov, keď budú hovoriť o štruktúrach EÚ, no keď vám môžem niečo poradiť, tak poviem, že um, buďme trpezliví a poučme sa, pretože to je dosť uh, zložitý región a nemôžeme tam iba skočiť a uh, začať robiť rýchlo zmeny. A vaše otázky o tom, či e, sú tie zmrazené konflikty súčasťou e, jednej krízy, tak e, prosím vás, nepoužívajme slovo zmrazený konflikt, lebo to vám nepomáha. A po druhé, či je to súčasťou jednej krízy, tak a, áno, ale ja nie. Rusko je súčasťou tohto komplexu, ale musíme sa vzdať toho, že to budeme pozerať len e, z, v súvislosti s Ruskom. E, toto sa týka toho, že Sovietský zväz sa rozpadol ale tiež e, je to spojené s vývojom pred Sovjetským zväzom a s problémami, ktoré sú mm, súčasťou e, viac etnického regiónu, kde sú e, rôzne výzvy, čo sa týka tutožnosti a prístupu k kontrole a zdrojom a tiež e, rôzne verzie a vnímania história minulosti. Jedna vec, ktorá je e, kľúčová, je, že v tomto regióne e, je vnímanie nezlučiteľnosti medzi žiadosťami menším na seba určenie a tiež väčšin, ktoré chcú zachovať územnú celistnosť v týchto posovietských štátoch. Ale ja myslím, že zúčastnené strany konfliktu to používajú pri odvolávke na medzinárodné právo, že sú to len tieto dva princípy a medzi nimi je hierarchia. Myslím, že to je nesprávne východisko a musíme sa toho zrieť a musíme sa e, zrieť e, toho chápania, že Rusko je jediný problém e, ako nám hovorí často dobrý priateľ v Gruzinsko, že Rusko je ako e, slnko na e, púšti, že stále bude svietiť a musíte nájsť spôsoby, ako sa s tým vysporiadať a nezmeniť to. Teda musíme e, zmeniť náš postoj k Rusku, ako aj naši kolegovia v regióne musia zmeniť postoj k Rusku. A k tej myšlienke Juho-Kaukazskej únie nemali by sme ignorovať Severný Kaukaz. Tento región je zúfalo prepojený s Severným Kaukazom, eh, keď eh, Abcházsko zmenilo svoju orientáciu voči Gruzinsku a mm, vplyv eh, Južného Osecka v, na Severnom Kaukaze rastie a tento vplyv zase postihne Arménsko a Azerbajdžan. Takže Jeden dôvod, e, prečo e, táto únia bola e, zriadená, bol preto, že tie štáty boli pripravené. V tomto regióne štáty stále bojujú za to, aby si určili svoju vlastnú totožnosť a práva. A nie som si istý, že sú pripravení vzdať sa týchto práv a totožností, tak ako v EÚ boli pripravené na to štáty. Sú tam bloky a hranice a keď chcete cestovať e, stovky mil, musíte obchádzať tisíc mil. Môžeme teda ich pozbudzovať, robiť tam, kde je to možné. A v občianskej spoločnosti sú tam všetky rôzne združenia obchodníkov a ekologických organizácií a vedcov v tom regióne a to by malo pozbudiť ľudí, aby videli, že tieto sú zmysluplné, ale vytvárať e, umelo politické struktúry, tak e, tých je veľmi málo a sú tam e, juhokaukaské štruktúry e, parlamentov. Musíme však e, byť opatrní, aby sme to netlačili príliš ďaleko a aj v um, pakte stability Južného um, Kaukazu bolo veľa návrhov od Turecka, Ruska a mysliteľov v Bruseli a myslím si, že ešte nie sú pripravení na tieto okazale gesta a e, ďalej k spolupráci a bezpečnosti v regióne a neutralite. Myslím, že štáty na to nie sú pripravené, ale vojenská oblasť je dôležitá, lebo vidíme tam preteky zbrojení za posledné roky a peniaze, ktoré sa tam investujú do vojenských výdavkov e, sú znepokojúce a e, vidíme, že to má veľmi škodlivý dopad na obyvateľstvo. Okay, just very briefly. Um... Veľmi stručne, ak by sa ma Paronka Aštenová spýtala, čo má urobiť, tak by som navrhla tri veci. Poprvé, um, poslať e, svojich poradcov do regiónu, nech e, sa stretnú so všetkými e, relevantnými hráčmi, pretože to e, bolo jasné v prezentácii v tomto paneli, pretože prezentácie, že situácie v tomto regióne sú veľmi zložité. Po druhé, EÚ, ako Sabin Fraser povedala v prezentácii, myslím, že východné partnerstvo a rokovania o dohodách o voľnom obchode a tiež multilaterálne platformy naozaj poskytujú EÚ príležitosť a EU by to malo využiť. Teda toto by malo prísť e, v nasledujúcich mesiacoch a rokoch a malo by sa to využívať veľmi súladne a efektívne. A ďalej práce na harmonizácii nástrojov EÚ v teréne pri platnosti Lisabonskej zmluve. To chcem povedať. Vojenská neutralita ktorú ste spomenuli, je veľmi ťažká téma a my nie sme schopní povedať zvrchovaným štátom, kde majú hľadať. Alebo kam sa obrácať, čo sa týka orientácie zahraničnej politiky, ale keď sa pozrieme na situáciu v zadnestierskom konflikte a Moldavsku a situáciu Gruzinska je skutočnosťou, že to, že Moldavsko nemá akčný plán pre vstup do NATO ani ambície. Zjemnilo kontext tohoto konfliktu a uľahčilo možnosť pre EÚ, aby sa tam angažovala. Teda myslím, že to zohráva úlohu, no na druhej strane je to veľmi ťažká vec a tiež, ako Jonathan spomenul, tieto štáty sú veľmi citlivé v otázke zvrchovanosti a vojenské spojenstva sú kľúčom k štátnej zvrchovanosti. A ďalej k tej otázke spoločenstva juhokaukazských štátov. Myslíme, že to je dobrá myšlienka, no mm, o to tieto štáty nemajú záujem a vzhľadom na veľmi nízku spoluprácu medzinárodnej spolupráce či integrácie. V stredodobom výhľade to nie je zaujímavé, teda to nebude fungovať a EÚ to musí zohľadniť, e, keď bude oslovať tieto štáty. Svoboda, Ďakujem pekne, pán kolega Svoboda. Nech sa páči mať. Grazie. Ďakujem pekne, pán predseda. Aby som e, nadviazal na to, čo ste povedali na otázku pána Severina, pán Kohen. Um, ehm, ja som takom presvedčený, pretože zhruba v 1945, 6, mnohí tvrdili, že celý nápad Európskej únie je úplná hlúposť. Nemali by sme to teda odsúvať, najmä čo sa týka hospodárskych aspektov. V Berlíne som v pondelok rokoval na konferencii o regiónoch a tam som sa zabrala toto tému a tam sa mi vnúkla myšlienka, aby sme požiadali krajiny, aby sa sústraďovali na blahobyt svojich občanov, na zlepšenie sporskej situácie, na investície do infraštruktúry, trochu menej, aby investovali do armády a možno aj podpora Európskej únie, ktorá už existuje, teda Um, investície do oblasti okolo Černého mora aj do iných oblastí. Možno to by prinieslo nejaký ideálny koncept, ako povodne táto hospodárska spolupráca, aby sme to nenazývali únia, ale hospodárska spolupráca a tá by mohla priniesť taký mierovejší vývoj a trochu by odpriamila pozornosť od konfliktu k blahobytu občanov. Niektorým politickým vodcom sa to nepáči, ja Chápem, súhlasím, ale možno by sme predsa len sa mohli nad tým zamyslieť. Ešte tri krátke otázky. Poprvé, ako otázke obrany, ja ste odpovedali, neviem, či mám dobré informácie, možno vy viete. V Gruzínsku sa začína vojenská príprava už na školách, aby sa občania pripravovali na konflikt. Viete, že keď sa pripravuje konflikt, v podstate sa mu nezabraňuje, ale sa k nemu Ukrajina približuje. Pokiaľ ide o Arménsko a Turecko, možno je na Turecku, aby neratifikovalo dohodu. sú isté hlasy, ktoré tvrdia, že ak Turecko neratifikuje túto dohodu do istého dátumu, Arménsko úplne odstúpi od tejto dohody a to by v podstate uhrozilo uzavrete tieto dohody. Isté, že je to problém Nahorného Karabachu. Je pochopiteľné, že Turecko sa nebude e, snažiť prísť o partnerstvo s ostatnými krajinami. Teda hm, hovorili ste skôr o arménskej strane, nie o tureckej strane. No a posledná otázka. Eh, misia Európskej únie v Gruzínsku. Skutočne táto misia vie, čo sa deje v Abcházsku. Niektorí tvrdia, keďže nemajú možnosť vstupu do krajiny, neexistujú helikoptéry pre vstup, teda aj keby došlo k nejakej zmene situácie v týchto dvoch územiach, by sme v podstate nevedeli o tejto zmene a to by bolo uh, veľmi negatívne pre účinnú činnosť eh, misie Európskej únie, ak by nemala prehľad o dianí, pretože nemôžu vstúpiť na územie, nemajú vybavenie, aby mali prehľad o dianí v tomto regióne. Ďakujem. La kolega Preda. kolega Preda. Kolega Preda z EPP. Ďakujem pekne. Ja som tu. Eh, chcel by som povedať eh, len taký krátky príhovor, pretože by som chcel viacej vedieť o jeden, jednom z bodov, ktorý bol oznámený v názve, čiže situácia v e, Zadnestersku, ale ja by som chcela ved- chcel vedieť, keďže ide o Moldavsko, tak je to oveľa bližšie ku nám, pretože ja z Bukurešti som 3 čtvrte hodinky odtiaľ. Takže chcel by som e, tu zdôrazniť dva body. Jeden sa týka vzťahov s Ruskom, pretože vzťahy s Ruskom, a ja to opakujem, sa ide vlastne o niečo, čo je veľmi blízko nás. Rumunsko je teraz súčasťou Európskej únie, ale naozaj stačí 3 čtvrte hodinky na to, aby ste sa dostali do bodu, kde naozaj natrafíte na ruských vojakov. Ja som bol členom pozorovateľskej e, volebnej misie. Bol som pozorovať voľby v Moldavsku a od určitého bodu som bol na území, ktorý bol v prvom rade kontrolovaný Kišiňom, tam ste stretli v ruských vojakov, takže neviem, pane, keď hovoríte, že je treba byť kreatívny a tak ďalej. A imagitavnity, keď e, naozaj čo treba robiť, keď narazíte na ruských vojakov, to je naozaj pravda. Veľmi blízko je to nás. Druhý komentár, ktorý by som tu chcel spomenúť, je na rozdiel od Južného Kaukazu. My máme minimálne dve krajiny, ktoré vyhlásili za posledné roky, ešte predtým, aby vstúpili do Európskej únie, takisto aj potom, že občania Moldavska sú občanmi nie moldavskými, ale rumúnskymi, ale takisto aj bulharskými. My tu máme kolegov z Bulharska, ktorí vám môžu poskytnúť dokonca presné údaje. Určite je tam viacej občanov Moldavska, ktorí sú bulharskej národnosti ako moldavskej národnosti. Ale v každom prípade toto spôsobuje problém, veľmi vážny politický problém, keď chcete sa venovať otázke Južného Kaukazu. Takže ako vidíte vzťah medzi riadením týchto zablokovaných konfliktov na základe týchto údajov, ktoré istým spôsobom vytvárajú nové politické údaje v Moldavsku, ktoré vytvárajú aj napätie. Bol tu dokonca aj vysoký moldavský politik, ktorý hovorí, že sa veľmi obáva toho, že gruzínsky scénar by sa mohol zopakovať kedykoľvek v Moldavsku. Takže naozaj to sú veľmi jasné obavy, ktoré sú sa týkajú krajiny, ktorá sa nachádza veľmi blízko nás. To je v podstate krajina, ktorá je hneď vedľa európskych hraníc, nie na Južnom Kaukaze. Ďakujem. Dobre, kvôli uh, nedostatku času my túto ešte uh, dáme priestor aj kolegyne Autala, aby sa vyjadrila. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa rada opýtala. našich rečníkov, aké sú povojnové postupy. Chápem, že obe strany sa odvolali na Medzinárodný trestný e, tribunál z viacerých dôvodov a keď Rusko nie je e, v podstate s nulou stranou e, tomuto tribunálu, rada by som vedela, čo si o tom myslíte a aké dôsledky tieto predlžené rokovania môžu mať, kto presne teda bol na vine, aké e, dôsledky to bude mať, k akým porušeniam e, ľudských práv došlo, k akým vojnovým konfliktom došlo, ako sa to bude teda vyvíjať. Ja chápem, že Európsky súd pre ľudské práva je poprvýkrát v situácii, keď musí riešiť vojnovú situáciu. Je tam e, mnoho, celé, mnoho tisícov stiažností najmä zo strany Gruzinska. No a napokon e, správa Biny, ja by som o tom rada niečo vedela. Ako e, vy vnímate závery tejto správy? Podľa mňa táto správa nerieši vôbec nič. Jej záver je taký, že pani Taliaviny nedokáže skonštatovať, že došlo k veľkej mobilizácii ruských vojsk pred e, vstupom na územie. Chcem sa opýtať, Mm, pani Treveviny, dokážete tvrdiť, že nedošlo k takejto mobilizácii a ona povedala, že nie, nedokáže. Teda v podstate e, úplne poprela záver svojej správy. Chcem sa opýtať, či vy ste študovali, či poznáte túto správu a čo si o nej myslíte. Ďakujem. La parola voi per le risposte. Teraz máte slovo vy, aby ste odpovedali. Um, First, uh, I would like to get back to the issue of the... Uh, ja by som sa rada vrátila k otázke zjednotenia tohto regiónu. Myslím si, že je polutovania hodné, že niektoré príspevky mi tu pripomínajú názory z niekoľkých rokov z minulosti. Je tu rozdielnosť názorov v tom, že niektoré krajiny na Južnom Kaukaze by boli spokojné s nejakou um, regionálnou uh, jednotko združenia. Isté regionálne partnerstvo by bolo možno istým riešením vytvorenie takéto štruktúry. Už sú takéto ponuky v tomto regióne. Je potrebné sa zamyslieť, ako by sme mohli posilniť toto úsilie formou dialógu a informácií, propagácie, ale nesmie to byť alternatíva procesu vstupu do Európskej únie. Ako som uvedla vo svojej prezentácii, chápem, že kandidátsky štatút alebo vstup do Európskej únie veľmi v ďalekej budúcnosti, ale nemyslím, že má význam hneď teraz pribuchnúť dvere, pokiaľ ide o pak stability. Balkán je dobrým príkladom, ako pak stability dokáže fungovať, ale sú tam obmedzenia iste na Balkáne. To nedokázalo nahradiť e, vyhliadky na vstup do Európskej únie. Pokiaľ ide o otázku vojsk, iste ešte stále je tento problém v tomto regióne. Ehm, tieto krajiny míňajú dosť výrazný podiel svojho HDP práve na vojsko. Gruzinsko míňa najviac na vojsko. V roku 2008 to bolo viac ako 8 z HDP, Arménsko 3,2 Azerbajdžan 2,6 Teda tieto krajiny sú v podstate chudobné majú obrovské nedostatky v infraštruktúre, vo vzdelávaní, v zdravotníctve a namiesto toho investujú také veľké financie do e, armády. Ako vidíme z roku 2008, e, využitie týchto armádnych zložiek e, a vojna je skutočne reálna, teda nie sú to iba prázdne investície, sú to skutočne investície do budúcnosti, pokiaľ ide o um, hodiny, um, o vojenské školenia. Ja som e, o tom už počula, viem, že to existuje. Sú vojenské tábory, ktoré existovali v roku 2008, e, sú plány takéhoto vojenského tréningu, aby krajina bola pripravená. Je to teda naozaj znepokojujúce e, v podstate vo všetkých troch krajinách. Hovorí sa o armáde, krajiny nevylučujú armádne riešenia situácií, dokonca aj po situácii z roku 2008, pokiaľ ide o EUMM misia nemá vstup do Južného Osecka a Abcházska. Je to polutovania hodné. Mali by sme sa o to snažiť, aby sa to zmenilo. Mali by sme rokovať s Ruskom, aby bol povolený vstup. Došlo k istým ústupkom. Európska únia mala možnosť účastniť sa mechanizmu ehm, všeobecnej prevencie. Niektorí účastníci mohli vycestovať do Abchádzka, e, ďalej e, Eh, Južné Osecko tiež eh, hosťovalo jednu návštevu. Týkalo sa to vyšetrovania jedného prípadu. Myslím si, že je dôležité, aby členské štáty, ich diplomati, ich zástupcovia naďalej cestovali do Južného Osecka, Abchádzka, ale tiež aj do Národného Karabachu, aby oni presne videli priamo v teréne, čo sa tam deje. Žiaľ, po roku 2008 sa táto výmena zastavila. Dúfam, že to je iba dočasná zmena a že títo diplomati budú naďalej cestovať eh, pokiaľ ide o úlohu Arménska a budúcnosť e, priblíženia Arménska a iných krajín, vo svojej prezentácii som trochu väčšiu vinu kladla na Turecko, pretože si myslím, že Turecko e, sa v podstate vzdialilo od svojich pôvodných princípov a síce prepojiť na Horný Karabach s otázkou e, približenia k Arménska. Teraz Arménsko zaujíma tiež dosť ostré stanovisko tak ako tu bolo povedané, Arménsko teraz sa vyhráža, že sa stiahne z procesu politické ratifikácie dohody. Ja osobne si nemyslím, že Arménsko bude sa naďalej uberať touto cestou, e, ak uvidí, že Zankari je dobrá vyhliadka, pretože e, všetci chápu, že potrebujú tento protokol Arménii viac ako Turecko. Ja si myslím, že Arménsko sa bude teda uberať na ceste vpred, aj keď eh, v Arménsku je dosť eh, jasný tlak proti týmto protokolom z nacionalistickej strany. Okrem toho je dôležité pohnúť sa vpred aj preto, aby pokračoval pokračovali snahy zmierniť nacionalistické sily v tejto krajine. Ďakujem. Just to, eh, to add to points that Sabine didn't cover, pokiaľ ide o to, eh, na čo sa ešte odpovedalo, k otázkam hospodárstva, eh, myslím si, že máte pravdu, áno. Eh, sústredenie sa na prosperitu, hospodársky rozvoj, iste je dôležité a o čo viac sa tieto vlády budú sústredovať práve na tieto aspekty a nie na konflikty, o to lepšie to bude pre budúcnosť Ukrajina, ale musíme byť opatrní a nemôžeme vychádzať z toho, že hospodársky rozvoj je iba sám o sebe, vyrieši situáciu. Hospodársky aspekt je jedným z aspektov. E, dosť dlho sa tvrdilo, že ak Gruzinsko bude atraktívne, Abcházy a Južný Osetie sa vrátia. Hospodárska atraktivita nestačí ako magnet. Mm, mala by sa táto krajina snažiť e, práve v prospech svojich občanov. Celkom iste v tejto oblasti Európske inštitúcie môžu a už aj pomáhajú napokon. A ešte jedna maličkosť k otázke prístupu Európskej únie do tohto regiónu. Horný Karabach eh, je v podstate úplne mimo dosahu medzinárodných eh, návštev. Myslím si, že to je na škodu veci, pretože eh, to iba prehlbuje izoláciu tohto regiónu. Musíme sa povzniesť nad eh, myšlienku, že um, angažovanosť a prítomnosť uh, sú protiváhou izolácii. Isté, že um, otázka Abcházska nezľahčuje túto situáciu. Žiaľ, Abcházci nechceli, aby Unimik prestal, chceli, aby tento postup pokračoval, aby sa vyvíjal ešte nad rámec Ruska. Zdá sa, že v blízkej budúcnosti uh, členovia delegácie Európskej únie nebudú mať prístup e, do tohto regiónu, aj keď jednotliví členovia možno mali možnosť e, vstupu. Pokiaľ ide o Moldavsko a Podnestiersko, iste je potrebné mať to na pamäti. Je to e, obava aj pre Gruzinsko, aj Abcházsko a Južné Osecko e, obsahuje obyvateľov, ktorí sú občanmi Ruska prakticky. Teda je to problém aj pre Gruzinsko, aj pre Moldavsko ale e, títo ľudia majú ruské občanstvo z, dôvod, z istých dôvodov. E, skúsme sa vžiť do ich situácie a snažíme sa ich pochopiť lepšie a neodsudzovať ich. Oni robia rozhodnutia e, preto, že chcú vyhovieť svojim potrebám a my sa musíme snažiť vypracovať stratégie, ktoré budú v ich záujme, v ich prospech a nie namerené na to, aby sme boli iba márniví. E, pokiaľ ide o správu pani Tatariva, to je veľmi komplikovaná otázka. Myslím si, že to nestihneme vyriešiť. E, ehm, podľa môjho názoru táto správa je veľmi diplomatickou správou a nemali sme ani žiadne iné očakávania. Mm, myslím si, že očakávania, ktoré sa zakladali na nejakých iných predpokladoch, e, boli nereálne. A pani Tagľavíny a jej spolupracovníci nie sú schopní e, obviňovať nikoho. Táto správa však dokazuje, že vzťah medzi spravodlivosťou a mierom je veľmi komplikovaný a kontroverzný. E, nie sú mm, jednoznační vinníci tohto konfliktu. Nie je to len otázka týždňov. Vidíte tu akýsi provokačný tanec, ktorý prebieha už veľmi dlho. Ehm, a ten viedol v súčasnej situácii žiaľ ehm, mnohí ľudia tomu mohli zabrániť, nezabránili. Ja sa však chcem opýtať, ako chceme využiť snahu vyrovnať sa s minulosťou a pohnúť sa do budúcnosti. Jednotlivé strany si musia zvážiť svoj podiel viny a musia sa zamyslieť nad konkrétnym podielom zodpovednosti. Musia čeliť tomto vývoju a nesmú e, využívať túto správu ako politickú zbraň proti svojim protivníkom. E, Dúfam, že sa im to podarí. A medzinárodné spoločenstvo im v tomto môže pomôcť, e, môže im pomôcť pozrieť sa do budúcnosti zodpovednejšie. Ďakujem. La parola al collega Kelam. Teraz má slovo kolega Kelam. Thank you very much. And... Ďakujem pekne a chcem poďakovať všetkým rečníkom, hlavne pani Fischer, za to, že predlžila súvahu úspechov, neúspechov a prekážok, ktorá ukazuje, že väčšina v tejto súvahe sú neúspechy a prekážky. No ja plne súhlasím s mm, kolegom Severným a niektorými ďalšími, že eh, keď máme ďalej používať eh, pojem eh, zmrazený konflikt, tak e, je e, to už neodárne a zavadzajúce. Podvýbor pre obranu a bezpečnosť e, tohto parlamentu navrhol minulý týždeň pojem postsovetské nevyriešené konflikty a vychádza to aj z koloniálneho pozadia, pretože bez akýkoľvek pokusov demonizovať Rusko musíme najprv čeliť realite. Napríklad ruská politika e, v blízkom zahraničí začala už v 92., ktorá bola zameraná na znovu nastolenie ruskej kontroly ich bývalých e, vazalských štátov, ktorá vníma NATO a EU ako protivníkov, ktoré sa pripravujú na konflikt. Myslím, že my musíme podoknúť národom tohoto regiónu možnosť, aby sa rozhodli sami za seba pre demokraciu a ekonomický rozvoj. A žiaľ, ruský model to neponúka. Keď sa pozrieme na úplné zlyhanie ruskej politiky potlačenia v Čečensku a susedných oblastí, tak tam nemajú čo ponúknuť. A my teda musíme mať tiež silnú prítomnosť a súhlasíte s e, dvomi závermi. Poprvé, že e, ruské vojska, ktoré e, vykonávajú úlohu medzinárodných mierotvorcov, nemôžu byť už vnímané v tejto úlohe. Oni prišli o svoj štatút a to potrebujeme povedať jasne. A druhá vec je, že EU musí použiť e, svoju e, páku, aby e, prinútil Rusko mm, plniť svoje mm, záväzky voči EU z zmluvy, pretože nemá zmysel rozvieť kontakty s tými samostatnými útvarmi, a celkami, bez toho, aby sme najprv mali možnosť ako EU vyslať svoju monitorovaciu misiu do Južného Osecka a Abcházska. Myslím, že to je jasné. Súhlasím, že to bol kolega Kirilov, ktorý predniesie neskôr e, svoje príspevok, že len keď budeme reagovať na terajší vývoj a krízu, nie je alternatívou do budúcnosti. Teda potrebujeme jasnú odhodlanosť EÚ budovať demokraciu a plniť svoju stratégiu. A posledná otázka, ktorú mám je, že čo si myslíte, že váhavá reakcia EÚ na vnikanie Ruska na gruzinské územie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 že tu je e, veľmi malý malá angažovanosť USA v Južnom Kaukasku. A pokiaľ ide, hlavne pokiaľ ide o novú administratívu v USA, ja s tým absolútne súhlasím o to viacej, že som mal príležitosť e, na Medzinárodnom bezpečnostnom fóre v Halifaxe sa stretnúť aj s americkými politickými predstaviteľmi a oni zdôraznili, že v iných naliehavých eh, regiónoch na svete, v Afganistane alebo na Blízkom východe, je potrebné zabezpečiť veľmi úzku spoluprácu USA a EÚ ale na európskom území je veľa amerických politických predstaviteľov, ktorí sa domnievajú, že Európska únia by mala zohrávať oveľa vyššiu úlohu, dokonca prebrať absolútnu zodpovednosť za vyriešenie týchto konfliktov. Ja by som chcel teda vedieť, čo, sa dom- čo si myslíte o takejto deklarácii, o takýchto vyhláseniach amerických politických predstaviteľov. Naozaj zažívate oveľa, e, teda veľké zníženie e, angažovanosti USA v tejto oblasti, alebo aj zniženie finančných prostriedkov pre občanskú spoločnosť alebo pre vládu. Eh, ďakujem. Teraz poprosím o vašu odpoveď. Okay, maybe um, I'll start just um, two very, very brief points. Um, ja začnem eh, dvoma stručnými bodmi. Európska únia musí využívať eh, svoje páky, aby donútila Rusko e, dostať svojim záväzkom. To je pravda. Ale zároveň vieme, že e, takúto právomoc EÚ nemá. Musíme to vnímať e, realisticky. To neznamená, že by EÚ nemalo využívať tieto páky, ale domnievam sa, že v dôsledku toho je ešte o to dôležitejšie, aby EÚ naozaj vnímalo e, skutočnosť v realite, v teréne, v rámci toho východného partnerstva v tých susedných krajinách a malo by vytvárať premyslené politiky. Nie len cez Rusko alebo optikou Ruska, ale na základe dôkladnej analýzy e, terénu. Takisto ste sa pýtali, či sa domnievame, že Rusko možno používa podobnú takých politiku na Kryme alebo v Moldavsku, e, v Zadnestersku. Myslím, že v Zadnestersku už na tam trochu hovoril a situácia tam je menej výbušná. Je podstatne odlišnejšia od e, situácie v Južnom Osecku, Abcházsku a v Gruzinsku, preto tam nevidím, že by sa konflikt mal eskalovať. To však neznamená, že by prítomnosť ruských tzv. mierotvorných síl nemala robiť e, starosti v tomto Zadnestersku. Samozrejme, že nám tieto starosti robí a takisto aj zamrazenie vyjednávacieho procesu. To je veľmi problematické, na to nesmieme zabúdať. Situácia na Krymu je zase iná a domnievam sa, že je nepravdepodobné, že by Rusko zvážilo možnosť využívať vojenskú silu, pretože toto by mohlo mať problematické dopady aj s tým, že Rusko môže očakávať pozitívny výsledok ukrajinských prezidentských e, volieb. Preto e, toto pre Rusko nie je variantou. Rusko môže očakávať zmenu vzťahov s Ukrajinou po prezidentských voľbách v tomto štáte. Ďakujem pekne. I'd, I'd like to make a, a quick point. Ja by som rád ešte stručne sa zmienil o jednej veci. Vy ste hovorili o Rusku ako o model nebezpečia. S tým súhlasím. Musíme mať jasné v tom, že zatiaľ, čo my máme zásadný problém s povahou ruskej demokracie, izolovať obyvateľov Abchádzka napríklad im ponechá jedinú možnosť utúžiť vzťahy s Ruskom. Ale je spoločnosti už sú určité obavy z toho, aká absorpcia by ich potom čakala no, v rámci Ruska. A pokiaľ my sa nebudeme snažiť ich izoláciu zlomiť, skutočné prianie sa stane otcom myšlenky. a tento osud sa nakoniec naplní. EU už tam žiaľ Bohu nemá prístup a my by sme sa mali snažiť eh, na to ísť obrate. Nemôžeme čakať na to, až kým nás Rusi úplne prevalcujú a musíme sa zapojovať a dokonca aj viac, aby sme vytvárali kontakty, kde tie vzťahy existujú, kde sú iné perspektívy na možné budúce vzťahy, tým, že povieme, žiadny prístup, žiadna angažovanosť, to znamená, že sa nedokážeme potom už si zachovať ani tvár. Dobre, ďakujem, hovorí pán predseda. A e, teraz odovzdávame slovo kolegovi Kirilovi, ktorý má možnosť eh, teraz predložiť svoju správu a potom eh, môžete predložiť ďalšie otázky a záverečné slovo bude mať spravodajca, takže nech sa páči, pán Kirilov, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, I'm grateful also for... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som poďakovať hosťom za veľmi užitočné podnety, a už sa hovorilo o tej vojne medzi Ruskom a Gruzínskom a to nám všetko ukázalo, aká tá situácia je tam veľmi krehká a aké nebezpečné sú tieto neriešené konflikty pre Európu. E, tu Európa už nemôže sa chovať ako šípková. Rúženka musí sa prebudiť a začať niečo robiť v oblasti Južného Kaukazu, budovať mier, stabilitu. A po vojne sa ukázalo, že Európska úna je schopná toto urobiť, ale tiež sa ukázali určité problémy. Účinnosť Lisabonskej zmluvy a vytvorenie úradu vysokého kej predstaviteľky pre zahraničné veci EU to je takisto dobrý predpoklad pre ambicioznejšie politické plány v tejto susedskej oblasti. Veď nezabúdajme na to, že sú na hraniciach Európy vzhľadom k Bulharsku a Rumunsku. Preto je teda treba, aby sme sa chovali dynamicky, aby sme využili budúci potenciál s týmito krajinami v regióne. A tu by som chcel spolu ocitovať doktora Kohena, ktorý hovorí, že my máme politickú výhodu. Tam je to dôležité. Musíme využiť túto situáciu. Ja som v správe začal popisovať najprv bezpečnostnú situáciu, pretože tam Predovšetkým ide o stabilitu, o vývoj. Status quo, pokiaľ ide o neriešené konflikty, to je neakceptovateľná záležitosť. Je to nebezpečná situácia, ktorá by mohla kedykoľvek prerásť do väčšieho napätia. Takisto, keď pán doktor Cohen eh, povedal, že náhodný Karabach je určitou príležitosťou pre Európu. Áno, Európa by mala získať mandát a mala by tam byť aktívnejšia. Tu by som si chcel vypočuť názory aj kolegov. A tiež je treba teda eh, prijímať opatrenia pre budovanie kapacít nástroj, ktoré má k dispozícii komisia. Komisia má niektoré dobré nápady a ja dúfam, že aj vďaka tejto správe nastolíme e, potrebné e, podmienku tak, aby sme mohli zaktívniť našu úlohu Európskej únie. Európska únie už tam uplatňuje svoju silu cez východné partnerstvo, čo je iniciatíva, ktorá má posilniť regionálny ekonomický rozvoj e, krajiny, aby sa priblížili k EÚ. E, bezpochybne Nepochybne teda tento proces aproximácia bude mať e, stabilizačný efekt na krajinu a na celý región a preto by sme mali tento proces úplne podporiť. Dôležitý je tiež apel na komisiu a radu, aby urýchlili e, proces readmisných zmluv s Arménskou, Azerbajdžanskom a e, procesy vízových povinností aj s Gruzinskom, takým spôsobom, aby sme čo najskôr uzavreli komplexné zmluvy o voľnom obchode, ktoré posilnia e, hospodársky rozvoj a zlepšia aj možnosti investícií do týchto krajín. Tiež Euronest a občianská spoločnosť zohrávajú dôležitú úlohu. Fórum občianskej spoločnosti je veľmi dôležité, lepšie povedané, preto je treba posilňovať bilaterálne, multilaterálne kontakty s týmito krajinami na úrovni občianskej spoločnosti. Tiež by som chcel zdôrazniť tie programy budovania inštitúcií ako je budovanie administratívnych kapacít, teda správnych orgánov, takým spôsobom, aby tieto krajiny mohli najlepšie a najefektívnejšie využívať nástroje východného partnerstva. Druhá časť správy sa zameriava na úsilie troch krajín v regióne smerom k ochrane ľudských práv, k demokratizácii a k zavedeniu princípu právneho štátu. Tu Európska únia by mala poskytovať e, finančné nástroje, samozrejme e, za podmienky splnenia určitých politických e, podmienok. Tu už máme určité úspechy za sebou a chceli by sme vidieť väčšie úsilie na strane týchto krajín, a to predovšetkým sloboda médií, slobodné voľby, nezávislosť, súdnictva, ľudská práva. A tretia časť správy sa zameriava na hospodárskú spoluprácu a na sociálny rozvoj týchto krajín, čo sú predpoklady pre stabilitu regiónu. A samozrejme, ako už povedali kolegovia, Toto by mohlo aj zlepšiť životnú úroveň občanov. Nezabúdajme na to, že tu že tá hranica Gruzinsku a medzi Náhorným Karabachom je len 50 kilometrov od e, ropovodu, ktorý prináša e, energetické zdroje do Európy a preto je treba tam zlepšiť aj bezpečnosť dodávok energií a zlepšiť aj atraktívnosť investícií do energetiky. Nezabúdajme na to, že náš plyn ide z Ruska a nezabudeme aj na Číňanov, ktorí tam tiež veľmi prenikajú. A z Turkmenistanu do Číny tiež tečie plyn. My to hovoríme už 10 rokov v takých projektoch ako je Nabuko a ďalšie, South Stream a tak ďalej. Ja neviem, ako sa všetky volajú, je ich veľa. Ale nezabúdajme na to, že bez proaktívnej úlohy našej politicky silnej prítomnosti, bez toho, že by sme tam boli, tak budeme outsideri v tomto procese. Tiež Rusko platí dobrú cenu za plyn, to už není tak ako kedysi predtým. Čiže je to v ich záujme. Takže Rusi platia dvakrát toľko ako Turci. A Európska únia by teda mala lepšie alebo vehementnejšie hájiť svoje energetické záujmy v tomto regióne a plne sa vrhnú do tých energetických projektov, ktoré sú tak veľmi dôležité pre diverzifikácie dodávok energií EÚ. Možno, že tu by som skončila, povedal by som toľko, že rád si vypočujem vaše pripomienky, pretože dúfam, že táto správa určite prispieje k tomu, aby Európska únia bola viditeľnejšia v tomto regióne. Bene, grazie, kolega e, Ďakujem pekne, pán kolega Kirilov, za vašu za váš náčrt situácie. Ja som chcel sa stručne k tomu vyjadriť, pretože som zostal naozaj ovplyvnený jedným tvrdením, ktorý bola spomenutá rečníkmi, pokiaľ ide o situácie na Nahornom Karabachu e, tvrdenia hovoril o tom, že Arménsko a Azerbajdžansko sa nezaujíma o to, aby sa lepšie spojili alebo vložili do o, Európskej únie. Takže to je tvrdenie veľmi zaujímavé. Všetci my totiž to očakávame i väčšie zapojenie do našich štruktúr, pokiaľ ide o situáciu na Nahornom Karabachu a v celej oblasti. Avšak toto nemôže byť ani priame, ani okamžité voči jednotlivým, člensk- jednotlivým členským štátom. Myslím, že mienská skupina z tejto mienskej skupiny je Európa vylúčená okrem Francúzska, ale Francúzsko tam nemá ani mandát na toto zo strany Európskej únie, čiže reaguje tu alebo realizuje svoju činnosť len ako samostatný štát. Chcel by som vedieť, akým spôsobom Európa môže zasahovať a mať politický vplyv nielen v rámci pomoci pre utečencov, alebo pre spoluprácu s občianskou spoločnosťou. Iná pripomienka, pokiaľ ide o spomenutú situáciu. Ja absolútne s tým súhlasím a ďakujem kolegovi Kirilovi. Súhlasím s tým, čo povedal hlavne o úlohe, ktorú by mohla mať e, táto, tento partnership, toto východné partnerstvo. A pokiaľ ide o vyhlásenie z Prahy, teda pražské vyhlásenie, čiže mať určité oblasti, v ktorých treba reagovať, socialistické, e, pardon, sociálne, ekonomické a kultúrne ako aj bezpečnostné, pokiaľ ide napríklad aj o energetické dodávky. Čiže malo by sa to zamerať na rôzne oblasti. Ale pokiaľ ide o bezpečnosť v Gruzínsku, iná časť, ktorá je tu zúčastnená, čiže Rusko okrem toho, čo my sa snažíme tu presadiť, teda na to naše východné partnerstvo, tu sú vlastne dve krajiny. Je tu Arménsko a Azerbajčansko, ktoré vidia túto situáciu konfliktu, ktoré voláme či už latentným, zablokovaným, zmrazený, ktorý má plný vysokého napätia, ktorý musí byť naozaj vyriešený, pretože vyriešenie tohto konfliktu v rámci týchto partnerských krajín spôsobuje alebo môže ovplyvniť aj väčší úspech tohto partnerstva, ktorý by sme my chceli tu naštartovať. Takže chcem poprosiť kolegu Kirilova, či sa nedomnieva, že pacifikácia alebo vyriešenie týchto konfliktov na Náhornom Karabachu, čiže oveľa lepší e, prínos Azerbajdžanu alebo Arménsko by neboli základnými požiadavkami aj keď to nebude rezolutná požiadavka, aby sme zabezpečili úspech tejto našej iniciatívy, tohto východného partnerstva. L'onorevole Bizagic. Teraz pán Brisa Gic. La pronuncia orrenda probabilmente. My pronunciation is awful. It's, it's very likely. Zrejme som zle vyslovil vaše meno, prepačte, hovorí pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Už 6 rokov som v Európskom parlamente a som zvyknutá na to, že sa tu vyslovuje moje e, meno zle, ale pôvodne pochádza moje meno z Čiernej hory, ale narodil som sa v Bosne, takže ja sa dobre vyznám v týchto e, konfliktoch. Ja tiež som bola utečenec, preto som s e, veľkým záujmom a napätím si vypočul túto diskusiu a mám k tomu celý súbor pripomienok. No, keďže sme pod časovým tlakom, budem sa zameriavať len na krátke vyjadrenie k tomu, čo povedal pán Kiril, pretože ja som tieňová spravodajkynia EPP k tejto správe. Ďakujem pánovi Kirilovi za veľmi dobrý základ. E, tento text je veľmi dobrý základ e, do diskusie a e, chcem e, k tomu predniesť pár pozmeňovacích návrhov, ale tiež chcem podporiť tie východiska pána Kirova, čo sa týka potreby spoločnej stratégie a to silnej. To je nalieho potrebné a tu ja som už povedal, aké mám skúsenosti a z vlastných skúseností viem, že, že keď EU nemá silnú stratégiu, tak potom takéto konflikty e, nezabráni alebo nevyrieši. Ale keď máme stratégiu, tak môžeme s, tom, s tým niečo dosiahnuť, napríklad rýchlým zásom v Ukrajine alebo v Gruzínsku. Aj význam hospodárskeho rozvoja v občianskej spoločnosti a stabilizáciu eh, považujem za dôležitú a eh, v tomto predložím pozitívne pozmeňujúce návrhu. Druhú vec vidím viac kriticky a to eh, sú ľudské práva a sloboda médií. Tieto témy sa tu síce spomínajú, ale bolo by vhodné ich silnejšie spomenúť u oboch krajín, aj Arménska, aj Azerbajdžana. Hlavne u komisie, k ktorej dokument sme dnes dostali rozdaný. Vidíme tam, že komisia sa tam vyjadruje veľmi kriticky a vzhľadom na to správa pána Kirilova sa mi nezdá dosť kritická a preto prinesiem v tomto zmysle pozmeňujúce návrhy. No teším sa, že budeme môcť o tom ešte častejšie diskutovať vo výbore a dovtedy si to môžeme rozmyslieť. Altri interventi? Nessuno? A ah, prego. Ďalší vystupujúcich? Hlási sa niekto? Thank you very much. Pán predseda, ďakujem pekne. Chcem eh, podporiť to, čo pani Brizatič povedala k stanoviskám EPP o správe pána Kirilova, čo, čo mu ja tiež blahoželám. Myslím však, že isté skutočnosti, ako boli popísané správy, nie sú úplne presné, čo sa týka Arménska. Myslím, že mm, pán Kirilov mm, sa drsnejšie vyjadroval eh, o Arménsku, ako je pravdou. Drsnejšie, ako je pravdou. Nielen, že sú tam vnútorne presídlené osoby, ale sú tam aj eh, utečenci, to znamená Arménci, ktorí museli opustiť Azerbajďan a ísť do Arménska. Eh, tie nasilné mm, udalosti mm, pred voľbami E, neboli presne také, ako sa zdá z jeho správy. Samozrejme, pán Nikol Pašinian je novinár, ale on e, urobil takú vec, odvod, prečo je vo vyšetrovaní, nie je spojená s e, výkonom jeho novinárskych povinností, ale s jeho konaním ako politika. A e, treba tam aj ďalšie veci opraviť e, pozmeňujúci návrhmi, ináč tá správa je veľmi dobrá. Kolega Nec, prego. Kolega Nec, nech sa páči. First of all, I would like to... Ďakujem, pán predseda. Najprv sa chcem e, ospravedlniť za týmto expertom, lebo som nemohla počúvať všetky vaše vyjadrenia, no prečítal som si ich keď som počúval vystúpenia kolegov, tak ma napadlo, že môže tu byť rozpor alebo problém spôsobený s tým, že my ako EÚ alebo vierou, že my ako EÚ mm, máme nárok mať veľké požiadavky od krajín, e, ktoré sú zapojené v konflikte, aby zlepšili a zmenili svoje spôsoby a prispôsobili sa hodnotám, e, ktoré my vyznáme a zároveň počítať s tými, že pomôžu vyriešiť konflikt. A keď som si vypočítal mojich kolegov, tak e, som zvedavý, že do akej miery tieto dva súčasné postoje sa dajú ľahko zlúčiť. Pretože ak vy chcete, aby Azerbajdžan niečo robil, aby zľahčil ten konflikt a zároveň vyžadujete, aby sa demokratický stav nastolil a že médiá majú byť slobodné a nesmú byť žiadny politický väzni a tak ďalej. To všetko je v poriadku, no otázka je, či toto je postoj, ktorý ehm, pozbudí Azerbajdžana ďalšie zopojené krajiny, aby pomohli vyriešiť ten konflikt. Teda len sa pýtam, že čo považujeme za našu prioritu. Ja to môžem aj ináč položiť tú otázku, že aká je naša priorita aby sme vedeli všetky tie krajiny plniť naše hodnoty, alebo najprv vyriešiť konflikt, e, alebo pokúsiť sa urobiť oboje zároveň a potom, aký je najlepší prístup, ako to nastoliť. Zase mi, že je to jasné, a to ste aj vy navrhli, že v každom prípade izolovať krajinu alebo ľudí nepomôže. My sa snažíme pomôcť v rôznych častiach Južného Kaukazu a ďalších susedných štátoch a to nefunguje. Teda mali by sme sa angažovať na otázke ako. Teda ja ešte budem sa snažiť e, vyšpecifikovať moje myšlienky predtým, keď budeme preberať e, správu pána Kidlova, aby sme videli, možnosť eh, podať pozmeňujúce návrhy. No to je vec, ktoré ja sa obávam. A ja som eh, bola ministerkou eh, pre EÚ v mojej krajine v roku 2000-2003. Aj počas 6-mesačného predsedníctva v 2001. A zarazilo ma, že každé predsedníctvo vynakladá úsilie a snaží sa niečo urobiť a potom to nefunguje okamžite a potom e, veci sa zase utišia a ďalšie predsedníctvo sa znova pokusí. Je to karikatúra, ale nie úplne. Je to politika, ktorá sa naštartuje a potom e, zase zastaví. Snažíme sa niečo robiť, to nefunguje a potom e, je tam nedostatok súladu a kontinuity a hlbokého pochopenia zložitosti a osobitosti každej situácie. Teraz eh, má slovo kolega Mir. Godate kolege, eh, godate Skrilo kungs, es iepazinos ar jūs... Pán Kirilov, ja som si prečítal váš návrh správy a veľmi ma zaujíma ju podrobnejšie informácie k niektorým bodom. V bode 5 hovoríte o privilegovaných riešiteľoch konfliktov. Kto to je? O kom hovoríte? Je to Rusko? Ak hovoríte o Rusku, tak napíšte Rusko. Ďalej článok 12, hovoríte o etnických čistkách. Hovoríte o Gruzínsku alebo o Abchazsku? Mohli by ste byť presnejší? Ja osobne som navštívil Južné Osecko a tam gruzinská armáda zavraždila viac ako tisíc eh, oseťanov, teda O kom by vlastne hovoríte, pán Kirilov, vo svojej správe? Myslím si, že musíte hovoriť e, vo vašej správe mnoho konkrétnejšie. Ďakujem. Ultimo intervento. Posledný príspevok kolegu Kelama, ktorý sa chce vyjadriť len kvôli určitej väčšej upresnenosti. Ďakujem pekne, pán predseda. Musím sa priznať, že chápem obavy kolegyne Nec. Myslím si, že musíme sa snažiť byť dôslední a mali by sme sa snažiť nevnúcovať nikomu náš model zvrchovaného štátu, ale zároveň nezabúdajme na to, že na Južnom Kaukaze sú tri štáty a tie sa stali členom Rady Európy zo svojej vlastnej slobodnej vôle a prijali istý záväzok k európskym demokratickým hodnotám. Teda je pochopiteľné, že by sme mali očakávať od nich isté správanie a tiež by sme mali očakávať, že sa budú vyvíjať v súlade s týmito hodnotami. Ďakujem. Allora, la Teraz e, odpoveď e, kolegu Kirilova, poprosím, a potom krátky flash zo strany expertov. Ďakujem, pán predseda. Na úvod, ak dovolíte, váša pripomienka. Vy ste sa najskôr vyjadrili k otázke zriadenia mandátu Európskej únie. Myslím si, že poprvýkrát e, my ako parlament sa týmto musíme zaoberať. Isté, že Minská skupina e, ktorá patrí do Európskej únie a teraz, keď už máme v platnosti Lisabonskú zmluvu, musíme nájsť nejaký mechanizmus, na to, aby sme sa pozornejšie zamerali na tento proces rokovaní, pretože niekedy um, komisia um, dostáva protirečivé signály a informácie o dianí. Nechápem prečo. Možno Francúzsko v tomto období, keď zastupovalo mandát Európskej únie, mohlo byť silnejšie, teda aj toto je jedna forma vysielania politického signálu. Toto som mal na mysli. Myslím, že môžeme o tom diskutovať, kolegovia môžu prejaviť svoj názor, ale podľa mňa je to dosť zvláštne, že my, ako Európska únia, nevieme a nič nehovoríme k tomu, čo sa deje v tejto minskej skupine a možno práve preto už tak dlho sa tento proces naťahoval. Po druhé, pokiaľ ide o náhorný Karabách, Myslím si, že sa musíme aktivnejšie zapájať. Musíme aktívne zapájať aj Rusko. Možno ste počuli o moskovskom vyhlásení. Ak sa nemýlim, práve teraz prebieha schôdza v týchto dňoch v Soči. Myslím si, že Rusko sa do tohto zapája, pretože je veľmi výrazne politicky prítomné v Arménsku. Teda je dobré zapájať Rusko do tohto úsilia. Dúfam, že týmto nevytvoríme ďalšie zvýšené napätie a nehrozíme svoju výraznejšiu úlohu. Myslím si, že by sme sa mali zapájať a mali by sme tiež vyhodnocovať tieto procesy bez toho, aby sme ich samozrejme prepájali pretože to je veľmi citlivé pre tieto krajiny, ale predsa len zapojiť aj Turecko do tohto úsilia. Pani Brisadžiš, ďakujem za vaše milé slova. Ešte raz sa pozriem na otázku ľudských práv, ale hm, tu by som to prepojil s tým, čo povedala pani Snajc. Mali by sme sa snažiť e, presadiť svoj mandát a podporovať krajiny v tomto regióne ale bez nejakých prehnaných očakávaní. Musíme mať na pamäti, že chceme dosiahnuť pokrok. Problémy iste budú istý čas zároveň. A preto kladiem do popredia našu dôležitú politickú úlohu a politický aspekt, aby som ešte raz nadviazala na to, čo povedal pán Cohen. Myslím si, že keď budeme sa zapájať v politickej oblasti, môžeme dosiahnuť aj lepší podiel v oblasti ľudských práv a demokratizácie. Teda, ak sa nám to podarí, mali by sme sa snažiť vnímať tento proces v tomto svetle. Inak, ak nezískame podiel, budeme iba hovoriť, používať politické klauzuly, tak to nikam nepovedia. Áno, sú členmi Rady Európy, je tam Európsky súd pre ľudské práva a uznesenia, ktoré spomínam aj v správe ktoré boli schválené v parlamentom zhromaždení Rady Európy. Musíme sa snažiť dosiahnuť rovnováhu. Mali by sme žiadať o to, aby pokrok v týchto krajinách eh, naďalej pokračoval. Podľa mňa riešenie, ktoré sa prijalo, nebolo najlepším riešením, pretože začiatkom nového roka sme hlasovali o uznesení, eh, začali sme dialog, ja som nadobudol dojem tak neoficiálne, že do konca roka budú títo ľudia prepustení. Ukázalo sa, že po našom uznesení v Európskom parlamente 99 podobných osôb bolo oslobodených eh, tým, že celú prezidentskú amnestiu a tie dve osoby, o ktorých sme my hovorili, ostali zadržané. Ja skutočne myslím si, že by sme sa mali sústraďovať na konkrétne kroky, na konkrétnu viditeľnosť Európskej únie v tomto regióne to som presne uviedol aj vo svojom uznesení o tých dvoch blogeroch, ktorí boli zadržaní. Pokiaľ ide o to, čo povedal pán Konsolidis, súhlasím s otázkou utečecov. Myslím si, že by sme mali sa sústredovať na to, pokiaľ ide o nasilné činy. Nož tie musíme riešiť ako parlament, ako celok. Pán eh, Zvierský, myslím si, že moja správa je jasná. Hovorím o Južnom Osecku, o Abcházku a keď hovorím o tom eh, prevažnom záujme, aj to je podľa mňa jasné. Môžeme o tom diskutovať, ak chcete. Môžeme prípadne zapracovať nejaké vaše pozmeňovacie návrhy. Um, pokiaľ ide o etnické čistky, aj tam je všetko jasné podľa mňa. Podľa mňa to nesmieme tolerovať a ak predložíte pozmeňovacie návrhy, môžeme o nich hovoriť. Myslím, že môj text je dostatočne jasný. Ďakujem. Takže teraz poprosím o rýchle zhrnutie, záverečné zhrnutie zo strany expertov. Pán predseda, ja eh, by som sa chcela vyjadriť k úlohe na na Hornom Karabachu. Ja som nehovorila, že Azerbajdžan a Arménsko by uvítali eh, túto zmenu na Náhornom Karabachu. Nie, myslím si, že Európska únia by mohla zohrať úlohu ešte pred eh, vyriešením tohto konfliktu. Môže eh, zohrať úlohu v vojenskej oblasti, v civilnej oblasti, môže tým aj vnútorne vysídleným eh, utečencom pomôcť sa navratiť domov do Náhorného Karabachu, ale EÚ v súčasnosti nemá u Arméncov alebo Azerbajčancov dostatočnú kredibilitu. Nezabúdajme, na to, že komisia ani EU nenavštívili na Horný Karabach a neurobili veľa pre e, vysídlených Azerbajčancov. Takže Európska únia sa musí znovu snažiť získať túto dôveru u Armancov a Azerbajčancov ešte predtým, než sa konflikt vyrieši a dúfajme, že aj v dobe potom, ako bude konflikt vyriešený. Ďakujem. Teraz e, môžeme e, toto uzavrieť. Chcem vám pripomenúť, že Konečná lehota pre predloženie pozmeňujúcich návrhov bola odložená na 17. februára na obed, takže kto by chcel k tomu prispieť, tak môže toto vykonať do 17. februára. Chcem poďakovať našim hosťom. Krátka prestávka, predtým než sa dostaneme k nástroju Európskeho susedstva a partnerstva, stratégia EU zambraná na východné partnerstvo na obdobie roku 2013, výmena názorov s komisiou. Ďakujem. Kolegovia, budeme pokračovať v našej práci. Máme tu diskusiu o stratégie EU zamerané na východné partnerstvo a teraz sa budeme venovať eh, na východné krajiny. Eh, viete, že bola teraz zdôraznená dôležitosť tejto diskusie a preto mnohí politici z, venovali týmto otázkam z Európskej únie. Od nás sa očakáva nielen overenie dobrého využívania fondov EÚ, ako ale aj e, nasmerovanie týchto fondov do krajín, ktoré predstavujú prioritu v našej zahraničnej politike. Ako viete, komisia sa chce vybaviť novými strategickými prioritami s krajinami, ktorí sú príjimateľmi tejto pomoci na rok KY 2001-2013. A k tomuto by mala sa vyjadriť aj komisia, sekretariat má dispozícii syntetickú analýzu, ktorá bola pripravená expertami, ktoré môže e, vám napomôcť vo vašej diskusii. Pražský summit v máji 2009 vytvoril toto východné partnerstvo. V roku 2009 Európska komisia začala s revíziou finančnej pomoci zabezpečovanej krajinám, ktoré sú súčasťou tohto východného partnerstva, ktoré susedia s EÚ. Teraz odovzdám slovo pánovi Johnovi Kirovi, ktorý je zodpovedný za Ukrajinu, Moldavsko a Južný Kaukaz z generálneho sekretariatu teda z DG Relax, aby nám stručne navrhol, na, načrtol e, prácu Európskej komisie v tejto oblasti a hlavne tie hlavné aspekty stratégie v e, tejto oblasti na obdobie rokov 2011-2013. Poprosím, máte slovo. Thank you very much, uh, distinguished members of parliament. Ďakujem pekne, ctení mm, členové parlamentu. Som rád, že som tu e, pri výmene názorov o strednodobom hodnotení o európskom nástroje susedstva a partnerstva s východnými susedmi aj s Ruskom. V mojom úvodnom vystúpení chcem povedať pár slov o účely a základných e, zavroch a kontexte strednodobého hodnotenia. A tiež potom preberiem e, stručne e, jednu krajinu po druhej a potom budem odpovedať na otázky, ak nejaké budete mať. Pamätáte si, že účelom eh, toho strednodobého hodnotenia je pozrieť sa strategicky na eh, východné krajiny mm, partnerstva pre susedstvo a ich eh, angažovanie sa s EÚ. A toto nám umožňuje prispôsobiť našu stratégiu, reagovať na to, ak je to potrebné. Náš základný záver z toho hodnotenia je, že pre väčšinu krajín mm, nastala mm, prehľubujúca sa zmena, ale nie podstatná zmena um, vo vzťahu, v smerovaní vzťahov s EÚ. Táto stratégia um, pre susedské partnerstvo EÚ preto stáva v platnosti, tak ako sme e, ju popísali v našej správe a ostáva platnosti a mali by sme tiež e, podľa toho pripraviť náš akčný plán. No, prehlbujúce sa vzťahy, hlavne prostredníctvom e, východného partnerstva, e, budú zohľadnené v MPI národných e, indikatívnych programoch. A vrátim sa ešte podrobne k prehnutím vzťahov s Ruskom a Bieloruskom. Teraz mi dovolte pozrieť sa, vrať sa ku kontextu e, tohoto stredobého prehnutenia. E, východné partnerstvo postihlo vzťahy EÚ s našimi partnermi a našu finančnú pomoc týmto krajinám. Východné partnerstvo vychádza z e, novej vízie rozvoja vzťahov EÚ s Arménskou, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Grozenskom, Moldavou a Ukrajinou ktorá začala na Praskom samite eh, minulý rok a eh, je to eh, tá najdôležitejšia zóna, ktorú strednodobé hodnotenie vzalo do úvahy. Hlavným cieľom toho partnerstva je robiť kroky pre ekonomickú integráciu a predloženie medzi EÚ a hm, partnerskými krajinami a výhľady nových dohod o pridružení s budúcim hlbším pri prejednaním dohod o voľnom obchode a uľahčení vízového steku sú kľúčovými v tomto procese. Musíme naďalej pomáhať týmto krajinám v ich príprave a vyjednávaní týchto dohod. Aká bola reakcia MPI na východné partnerstvo? Dovolte byť veľmi konkrétny. Európska rada v marci 2009 eh, pridelila dodatočných 350 miliónov na podporu východného partnerstva prostredníctvom MPI národných a regionálnych indikatívnych programov. Tieto prostriedky e, budú e, venované e, na komplexné budovanie inštitúcií, regionálny rozvoj a multilaterálnu spoluprácu. Pri príprave komplexných programov budovania inštitúcií partnerské krajiny a vlády začali podporovať potreby tých inštitúcií, ktoré sa zaviažujú plniť e, povinnosti, ktoré vyplývajú z tohto nového právneho rámca. Programy regionálneho rozvoja, ktoré e, sú postavené na e, koheznej politike EU, e, začnú v roku 2012. Financovanie multilaterálneho rozmeru e, tohoto partnerstva zahrania podporu e, štyroch tematických platform s pracovnými programy, e, tzv. iniciatívy vlajkových lodí a mm, fórum občianskej spoločnosti. Tešíme sa na východoeurópske miestne regionálne zhromaždenia, ktoré nám v tom pomohu, pomôžu a zriadenie Euronest Východ bude e, vítaným príspevkom e, v tomto východnom partnerstve. Okrem toho, východné partnerstvo ako politický rámec pre tieto vzťahy e, UNMPI podporuje možnosti podpory lokálnych a regionálnych iniciatív na spoluprácu, ako napríklad Sergia pre Černé more a Severná dimenzia. Dovolte mi stručne spomenúť finančnú a ekonomickú krízu, ktorá tvrdo postihla náš región. E, aj keď sa ináč prejavila v rôznych krajinách, e, problémy zahrňali e, ťažkosti s platovou bilanciou a schodkom rozpočtu, nestabilitu bankovej sféry a vážne poškodili niektoré krajiny, čo viedlo u nich k negatívnemu rastu. Kroky EU pri riešení e, týchto problémov sa zamerajú na makroekonomickú pomoc e, hlavne v kombinácii s balíkami MMF a toto hlavne platí pre Gruzinsko a Arménsko. Okrem toho začneme ďalej podporovať investičné opatrenia e, do dopravy a životného prostredia malých a stredných podnikov, hlavne prostredníctvom tzv. investičných nástrojov pre susedskú politiku, ktorých rozpočtové prostriedky značne sa zvyšia. Takisto zaručené úvery EIB tiež budú podporovať rast a EIB, e, ktorú podporujeme, jej investície sa mm, sústredujú na bankovníctvo, hlavne na e, systematickú rekapitalizáciu dôležitých bank. V strednodobom hodnotení mm, je jasné, že MPI nemôže slúžiť ako krátkodobý krízový nástroj. No môže a bude stimulovať udržateľný rast a obnovu v strednom a dlhodobom výhľade tým, že e, bude podporovať e, približovanie sa normám EÚ, hlavne v e, kľúčových oblastiach ako je energetika, životné prostredie, doprava a obchod. Keď sa pozrieme na prioritné oblasti pre krajiny východného partnerstva, tak v zásade dobre vládnutie PCA a EMP, akčné plány a plnenie aj e, mobilita, energetika a životné prostredie ostanú mm, stredobodom našej pozornosti. Tieto budú vyžadovať e, potvoru stredodobá a dlhodobom výhľade a v každom prípade MPI podpora je pokračovaním predchádzajúcich programov. Dovolte mi povedať teraz pár slov o špecifikách e, každej z našich krajín. Ukrajina je priekopníkom východného partnerstva. Hoci ešte musíme ostať e, musíme ešte uvidieť výsledok e, prezidentských volieb. Oba kandidáti sa zavezali naďalej sa približovať k EU, čo bude kľúčové pre finančnú pomoc. Základné pre tieto dohodu sú dohoda o pridružení medzi Ukrajinou a EU a asociačná agenda a plán GL a tiež dohoda o vízovom režime a readmisii. Eh, MPI plán bude eh, zdôrazňovať eh, dobrú správu veci verejných a tiež podporu medzinárodných investícií, maximalizáciu rastu, európske úsilie podpory Ukrajiny v energetike, ktoré začal minulý rok, tiež zahrňa spoluprácu v reforme splinárstva energetické výzvy v Ukrajine naďalej pútajú našu pozornosť a budeme musieť robiť reformy, aby sa dosiahlo zlepšenie v energetike. V Moldavsku nová vláda s proeurópskym programom poskytuje výbornú príležitosť e, na pokrok v reformách a preto sme reagovali na požiadavku e, Moldavska, aby sme poslali poradcov z EU v kľúčových ministerstvách. Moldavsko je tam najchudobnejšia krajina v regióne a má problémy so sociálnou podporou a zdravotníctvom a až 50 eh, rozpočtových prostriedkov sa bude eh, venovať eh, opatreniam budovania dôvery s Transjestrskom. Gruzinsku v auguste 2008 boli prerušené naše snahy a mm, európske vztahy rehabilitácie po konflikte boli ovplyvnené povinnovými potrebami, ale okrem všeobecných prioritných oblastí budeme naďalej uľahčovať ľudské dôsledky konfliktu tým, že podporíme vnútorne presídlených oso- osoby a tiež budeme pokračovať v opatreniach na budovanie dvojery, okrem toho, že podporíme ľudské práva a pod slobodu médií. A to bude naďalej súčasťou programu MPI pre Gruzinska. Podpora v Arménsku sa zameriava na obchod e, v rámci ECFD e prípravy a tiež zameriavame sa na otázky mobility. Poradná skupina expertov z EU zohrala dôležitú úlohu, úlohu pri poradenstve pre Arménsko pri kľúčových otázkach plnenia akčného plánu EU. A EU je tiež pripravená podporiť e, potreby pri normalizácii Arménska, Turecka a toto bude opäť e, financované z e, MPI. Programy plnenia akčného plánu v Azerbajdžane sú pomalé a nerovnoverné a stále máme obavy o slobode médií, ľudské práva a E, občianskú spoločnosť a tieto úsilie preto budú naďalej dostávať našu pomoc. V závislosti od e, mierového riešenia konfliktu Náhodného Karabáchu EU bude pripravená poskytnúť špecifickú pomoc, ktorá sa týka všetkých aspektov riešenia konfliktu a posilnenie relevantných e, účastníkov občianskej spoločnosti. Strednodobé prehodnotenie Bielorusko bolo odložené jeden rok, aby e, sa zohľadnili závery z rady z novembra minulého roku, vrátane predpokladaného vývoja v spoločnom pláne plnenia. Toto tiež e, bude stavať na poslednom vývoji pri zabezpečenie právneho štátu a terajší národný indikatívny program bude predlžený o jeden rok, aby pokryl aj obdobie 2011 a nový program bude platiť od 2012 do 2013. A ďalej um, budúce financovanie um, krokov Rusku um, bude hlavne pokazať z regionálnych a medziregionálnych MPI rozpočtov rozpočet bol znižený, keďže Rusko už nepotrebuje ani bilaterálne financovanie a Budúca spolupráca sa bude zameriavať na cezhraničnú spoluprácu s členskými štátmi, kde Rusko poskytuje značné spolufinancovanie a je plne odhodlané doplniť. A podpora bude viesť k vyššiemu vzdelávaniu, hlavne k programu akademickej výmeny a podpore eh, aktérov ľudských práv a občianskej spoločnosti naše úsilia pri mm, posilnení vzťahov s východnými partnermi zohrajú stále väčšiu úlohu a snažím sa vám vysvetliť, ako MPI sa snaží mm, získať podporu pre politické pridruženie a ekonomickú integráciu. Ďakujem a ja e, rád zodpoviem na vaše otázky. Thank you very much. And... Uh, Ďakujem pekne. Na zozname pána Vikenyho Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. Ja mám otázku, ktorá sa týka východného partnerstva a ďakujem za to, že ste spomenuli zhromaždenie Euronest, ktoré sa dúfajme vytvorí čo najskôr do konca marca. Myslím si, že je dobré zriadiť takúto multilaterálnu politickú platformu, na ktorej môžeme diskutovať a môžeme zapojiť aj svojich partnerov na politické úrovni do tohto dialógu. Rád by som sa opýtal na jednu možno trochu provokatívnu vec. Zdá sa, že niektorí partnery sa domnievajú, že pridaná hodnota východného partnerstva v tejto chvíli je založená len na množstve schôdzi a pokiaľ ide o financovanie projektov, zdá sa, že očakávali trochu viac. Chápem, že táto politika je nová, zdroje, ktoré boli vyčlenené pre východné partnerstvo, sú mm, niečím novým aj pre členské štáty, aj pre samotných východných partnerov, ale aj pre komisiu. Ale ako by ste vyhodnotili projekty, ktoré boli vykonané v rámci východného partnerstva posiaľ a predpokladáte v budúcnosti najbližšej budúcnosti nejaké navýšenie tých finančných zdrojov, ktoré sú e, určené priamo pre účel východného partnerstva? A ešte konkrétnejšie k otázke Bieloruska. Nemáme dohodu o partnerstve a spolupráci, ani dočasná dohoda ešte neplatí. Zároveň Bielorusko sa aktívne zúčastňuje v, v východnom partnerstve. Aspoň e, takto nás o to informovala komisia. Teda, že Bielorusko má záujem zúčastniť sa tejto iniciatívy a zapojiť sa do tohto procesu. Pán Mingarelli uviedol na svojej nedávnej návšteve nášho výboru, že sa predpokladá započať rokovania o dohode o partnerstve a spolupráci. Máte nejaký presný časový plán a kedy očakávate, že sa obnoví politický dialog s Bieloruskom aj na základe záverov rady z minulého roka? Akú máte teda v tomto smere stratégiu namierenú na Bielorusko? Pýtam sa na to preto, lebo je to jedna z najväčších, najproblematickejších otázok. Týka sa zriadenia zhromaždenia Euronestu. Ďakujem. The floor to Ďakujem. Rada by som poďakovala komisii za jej oznámenie. Moja otázka sa týka občianskej spoločnosti v, vo všetkých eh, krajinách, o ktorých ste hovorili. Zdá sa, že je v pláne zapojiť občianskú spoločnosť eh, v v uskutočňovaní národných indikatívnych programov, ale v niektorých krajinách to nebude jednoduché vzhľadom na e, všeobecnú situáciu. Ako v tomto smere chcete postupovať? Môžete byť, prosím, konkrétne. Ďakujem. Ešte niekto ďalší chce položiť otázku, prosím? Pán Key, nech sa páči, máte slovo, môžete odpovedať. I, I think the, um... Myslím si, keď sa pozrieme na východné partnerstvo, ešte stále tá práca na ňom prebieha. Máme v platnosti bilaterálnu dimenziu, ktorá podľa mňa má jasne stanovené ciele, pokiaľ ide o ponuku na stole našim partnerom a tiež aké sú možné závery, ak sa splnia podmienky pre dohodu o pridružení a uzavrie sa potom hlboká dohoda o voľnom obchode. Bude sa zakladať v podstate na tom, že sa zvýši mobilita ľudí a prehlbí sa spolupráca vo viacerých oblastiach, ako napríklad v otázkach energie. Myslím si, že toto je jasná ponuka na stole a ja som nadobudol dojem, že um, Myslím si, že na nás naši partnery urobili veľmi dobrý dojem. Ako ste povedali, pán predseda, v úvode, e, práve teraz rokujeme o asociačných dohodách s dvoma krajinami, a síce s Ukrajinou a s Moldavskom. Pripravujeme rokovanie o smernici pre tri krajiny Južného Kaukazu. Pokiaľ ide o multilaterárnu dimenziu, myslím si, že v tomto smere novinkou tohto východného, východného partnerstva je zriadenie takejto multilaterálnej platformy, ktorá podľa mňa zhromaždí našich partnerov a položí ich do kontextu s partnermi Európskej únie, bude pokračovať dialog, budeme sa snažiť prehlbiť porozumenie a, a pochopenie, e, aké Európskej únie a politiky Európskej únie vo viacerých oblastiach. E, ja som nadobudol dojem, že naši partnery e, sú dosť spokojní s týmto návrhom, pokiaľ ide o vyčlenovanie zdrojov. Neviem, či som celkom dobre pochopil vašu otázku. My tu v podstate hovoríme v týchto indikatívnych programoch o období rokov 2011-2013, pokiaľ ide o samotné východné partnerstvo a vyčlenenie 350 miliónov eur už sme začali implementovať kroky tento rok, v roku 2010 a potom budeme pokračovať v najbližších rokoch. Nemôžem tvrdiť, že sa vyčlenia eh, ďalšie zdroje, finančné zdroje, čiže to bude závisieť o tom, eh, na tom, koľko budeme mať zdrojov k dispozícii. Teda isté, že ešte je predčasné hovoriť o navýšení financovania, pokiaľ ide o Bielorusko v roku 2008 sme sformulovali tých 5 oblastí, v ktorých by sme radi dosiahli pokrok, ak sa budeme viac angažovať v kontakte s Bieloruskom. A to viedlo k pozastaveniu zákazu udeľovania víz. Odvtedy došlo už niekoľkokrát k prehodnoteniu tohto pozastavenia vzhľadom na pokrok, ktorý sme zaznamenali. Rada mm, navrhla dve konkrétne opatrenia. Poprvé, komisia by mala pripraviť návrh tzv. dočasného spoločného plánu. To je v podstate e, tieňový akčný plán, keďže neexistuje e, zmluvnejšie partnerstvo s Bieloruskom teda uberáme sa už týmto smerom a rada e, tiež má pripraviť e, smernice usmernenia pre rokovania, ktoré sú zamerané na zjednodušenie vizového procesu. Teda ja si myslím, že sa snažíme podporovať našich partnerov. Ehm, snažíme sa zaznamenávať pokrok v týchto piatich oblastiach a ak skonštatujeme pokrok, e, snažíme sa ponúknuť pomocnú ruku orgánom Bieloruska. a Teraz tohto vychádzame, pokiaľ ide o zapájanie občianskej spoločnosti do tohto úsilia. Vo všeobecnosti by som si dovolil povedať, že máme intenzívne kontakty s občianskou spoločnosťou, eh, predovšetkým eh, v procese vypracovávania pokrokových správ. To práve prebieha. A tam vychádzame predovšetkým zo správ, z informácií, z vyhodnocovacích správ, ktoré získavame zo zastupcov občianskej spoločnosti a snažíme sa spracovávať ich informácie. A vo vypracovávaní podrobnejších krokov akčných programov snažíme sa rokovať v prípade potreby taktiež organizácie občianskej spoločnosti. Ďakujem. Thank you. Mr. Galler. Ďakujem pekne, pán Galler. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem za vaše doterajšie vyjadrenia. Viete, že v podstate táto politika má podporu tohto výboru a tohto parlamentu. Máme politický záujem na tom, aby vzťahy s týmito krajinami sa posunuli vpred. Moja otázka sa týka možno skonkretizovania eh, výsledkov týchto rokovaní. Rád by som od vás počul, pre každú jednu krajinu jeden konkrétny projekt Európskej únie, na ktorý ste vy osobne hrdí. To v rozprave o e, zmysluplnosti, o úspešnosti našej politiky voči týmto krajinám e, by som mohol tieto fakty e, využiť Arménsko, Azerbajžan, Moldavsko, Ukrajina a možno aj Bielorusko, prečo nie. Mohli by ste k týmto krajinám uviesť jeden aspoň príklad, aby ste uh, demonstrovali, že to, čo ste v roku 2007 naplánovali, teraz začiatkom roka 2010 môžete povedať, že to sa vám vynikajúco podarilo. A potom ja tieto príklady môžem použiť a budem o nich informovať aj svojich voličov a verejnosť v Nemecku. Ďakujem. Mr. Potasievič. Pán Potasievič. Isté vás neprekvapí, že sa budem pýtať na Bielorusko. Spomenuli ste tiež e, to, čo povedal pán Vaganina. Odvolám sa tiež na dokument, ktorý je možno jediným dokumentom, ktorý komisia vydala a ktorý sa týka Európskeho nástroja susedstva a partnerstva v súvislosti s Bieloruskom, pretože všeobecná správa sa vôbec neodvoláva na Bielorusko. E, možno je na čase, aby sme sa opýtali pretože v druhej časti obdobia, e, v období 2007-2013, e, teda v týchto časoch z môjho pohľadu e, máme dve priority pre Bielorusko. Po prvé, zaviesť alebo uzavrieť proces jednodušovania vízového procesu na to, aby sme zvýšili frekvenciu medziludských kontaktov a aby sme otvorili Európsku úniu občanom Bieloruska, ale po druhé, a zároveň je to tiež rovnako dôležité, je potrebné paralelne viesť rokovania s bieloruskými orgánmi. Podľa mňa tie plynú dostatočne rýchlo, ako povedal pán Mingre nedávno, e, sa ukázalo, že sú dosľubné. Zároveň bieloruské orgány veľmi prísne obmedzujú akúkoľvek účasť občianskej spoločnosti v bieloruskej opozícii. A preto, keď som sa pozrel na čísla v správe, ktoré sa týkajú rozpočtu, ktorý bol vyčlenený pre Bielorusko na úrovni národných indikatívnych programov, to bolo iste 20 miliónov Chápem, že výnimočná situácia v Bielorusku si to vyžaduje, ale 70 tejto sumy bol určený na sociálny a rozvojový e, rozvoj a druhá na sociálny a demokratický rozvoj e, správnej administratívy krajiny. Neviem, či by bolo možné navýšiť e, rozpočet na tú druhú časť, ktorá je skutočne zásadná pre naše vzťahy s Bieloruskom. Podpora demokratického rozvoja krajiny a vhodných metód riadenia ako som už povedal, bieloruské orgány robia všetko, čo je v ich silách, aby vyčlenili občianskú spoločnosť z opozície, najmä je pozoruhodné, že aj tí, ktorí postupujú veľmi mierne a ktorí sú za postupný proces demokratizácie, nemajú možnosť konať, pretože bieloruské orgány sa snažia ich zablokovať v ich činnosti a v ich účasti na opozičnej eh, politickej činnosti, teda vo vzťahu eh, medzi EU a Bieloruskom. Ďakujem. Ešte sú nejaké ďalšie otázky? Pán Kia, nech sa páči odpovede. Ďakujem. Ja odpoviem na poslednú otázku a možno požiadam svojho kolegu po mojej pravici, aby odpovedal na tú prvú otázku, aby ste dostali konkrétne príklady, o ktoré ste žiadali. Myslím si, že pán Protasievič, vieme, že máte veľký záujem o otázku Bieloruska a máme dobré vzťahy s vami osobne, spolupracujeme intenzívne. Pokiaľ ide o nevyjasnú politickú situáciu, to práve viedlo k tomu, že sme predlžili indikatívne programy o jeden ďalší rok. Teda čísla, o ktorých hovoríte, tie pokrývajú dlhé obdobie. Už máme iba jeden rok na naplnenie tohto programu. Teda je potrebné plánovať veľmi pozorne v tejto situácii Musíme e, sa snažiť pokryť e, viacero možností pre budúcnosť. Musíme vypracovať strednodobú revíziu a to vtedy, keď na to nadíde vhodný čas. Hovoríme tu o pomoci v kontexte národných indikatívnych programov. Sú k dispozícii aj ďalšie nástroje, ako napríklad e, ľudské práva, demokracia, rozvoj. Jedným z týchto nástrojov je Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva a ďalším je neštátny činiteľia a miestni aktéry, to sú e, možné granty, ktoré sa poskytujú v konkrétnych situáciách, aby sa presadzovali ciele. A to je relevantné najmä v prípade Bieloruska. Ďakujem. Mr. Uh, Mr. Chairman, if I may, Marcus... Pán predseda, ak dovolíte, ja som riaditeľ v Európe, ktorý má na starosti plnenie programov v susedstve. Veľmi rád dám k dispozícii poslancovi našu výročnú správu o činnostiach, kde sa zameriavame na výsledky a poučenia, ale tiež je to dobrá príležitosť dať pár dobrých eh, príkladov o KAF, keď ja, ktorý ja sám používam, keď hovorím o susedskej politike. Prvý súbor príkladov tiež vyplýva z eh, dnes ráno o debate o zmrazených konfliktoch, kde medzi Ukrajinou a Moldavskom sme niekoľko rokov financovali misie eh, na um, pomoc v ktoré vychádzajú z našej skúsenosti a eh, skúsenosti policajných orgánov zo 17 krajín. No, eh, snažíme sa to robiť na dvoch rovinách. Prvá vec je spájať policajných úradníkov a colníkov na oboch stranách hranice v priamej reakcii na to, aby sme pomohli zmierňovať negatívne aspekty hlavne v oblasti podvodov medzinárodného zločinu. Ale v oboch prípadoch máme, vďaka nášmu bilaterálnemu programu sme boli schopní e, tu na e, využiť, boli schopní využiť tie e, poučenia, ktoré sme našli v tomto programe v Ukrajine a v Moldavsku. A tiež dovolte mi spomenúť, že ešte mm, bližšie e, v súvislosti s povinnosťou Ukrajine, ktorá vyplýva z rádmyslnej dohody, ktorú podpísali z EÚ. V e, Gruzinsku súčasťou toho pretrvajúceho úsilia, ktoré sme vynaložili, aj s podporou parlamentu, aby sme e, pomohli e, vnútorne prezidleným ľuďom. No, mm, ja som videl, ako sme boli schopní mm, riešiť tie nedostatky v mm, väzniciach pre mladistvých a podmienky, za ktorých boli súdení, aj za ktorých boli väznení títo mladiství. A máme tu dosť sľubný program v veľmi náročnej téme. V Arménsku sa nám darí dosť dobre pri ehm, podpore odborného vzdelávania v školstve. V Azerbajdžane eh, chcem spomenúť hlavne otázku energetickej efektivnosti. čo je ekonomika bohatá na ropu a chceme podporovať e, aj domácnosti, aj čistejšie energie. Rovnako sa tým posunuje naša viditeľnosť e, dôležitosti, ktorú kladieme e, občianskej spoločnosti a v Azerbajdžane a v Grozinsku sme to robili prostredníctvom 67 e, zmluv, kde riešime kľúčové otázky. A toto je teda v kocke mm, pár dobrých príkladov, kde sme sa snažili rozšíriť našu politickú agendu a kde môžeme povedať e, dobré, úspešné príbehy. Mr. Chairman, perhaps I could just add Pán predseda, dovolte mi dodať, e, že dva kroky veľmi dobré ilustrujú, čo sa snažíme robiť. Jedna e, je tým e, poradcov na vysokej úrovni. Ako som o tom hovoril v te, v te, na úvod svojho vystúpenia, ten to tým sme nasadili v Arménsku a to je práve ten typ reakcie, ktorú potrebujeme ktorú potrebuje Arménsko vo fáze svojho vývoja. Títo poradcovia pomáhajú arménskej vláde riešiť problémy ekonomickej integrácie a politickej asociácie v kontexte východného partnerstva. A skutočne táto príprava je veľmi dôležitá. Je to pomoc, ktorú si arménske úrady veľmi vážia. A toto robíme tiež Eh, ako reakciu na menovanie novej vlády nám sa podarilo po nastúpení novej vlády do úradu počas leta vyslať dvoch hospodárskych poradcov a na začiatku tohto roku ešte ponúkneme ďalších členov týmov poradcov. Ale keď hovoríme o Gruzínsku, tak sa domnievam, že naša pomoc časť je financovaná z nástroja NP a časť z nástroja pre stabilitu. Nám sa podarilo úspešne pomôcť práve týmto vnútorne vysídleným osobám, ktoré boli presídlené po konflikte v roku 2008 a my sa snažíme tiež vytvárať kapacity pre miestnu občianskú spoločnosť, podporujeme vytváranie dôvery, mediáciu, zlepšovanie informovanosti v pre verejnosť a tiež ponúkame všeobecnú podporu v tom kontexte, čo je veľmi konkrétna činnosť a nacielená. Ďakujem pekne žiadny ďalší príspevok, čiže tým môžeme uzatvoriť našu prácu. Chcem vám pripomenúť kolegovia, že o pol siedmej tu bude výmena názorov s Madlen Albrightovou a s jej spolupracovníkmi, pokiaľ ide o revíziu strategického kontextu a strategickej koncepcie NATO, čiže približne o, o pol hodinky. Ďakujem všetkým za spoluprácu.